colleagues. Welcome. Please all take a seat. Um, ready to start. Kolegovia a kolegyne, poprosím vás usadiť sa. Začneme s pár oznámeniami. Pokiaľ ide o zasadnutie koordinátorov 29. septembra, to je súčasť tohto stretnutia a, a bude to považované bez výhrad za prijaté. E, máme to bez papieru, takže Mám ešte ďalšie oznámenia. Chcela by som pripomenúť, že v súlade s pravidlami tohto výboru, to je článok 4.1, mená osôb nemôžu byť zverejnené, preto tým z tohto zasadnutia z 15. septembra zo Štrasburgu, ako aj webová verzia, vlastne budú upravené podľa týchto pravidiel. Francúzsky minister pre životné prostredie pani Royal prijala, že príde na náš výbor. My sa tešíme, že môžeme nájsť dátum, skutočne chceme, aby sa to podarilo. A v tomto ohľade žiadam určitú flexibilitu poslancov, aby sme našli extra dátum buď v Štrasburgu alebo v Bruseli. A kontakt s ďalšími ministrami bude nasledovať. Sú nejaké pripomienky? Nie je tomu tak. Takže môžeme prejsť k vypočutiu a ja už na to zabudnem, sa uistiť, aby sme odsúhlasili aj zápisnicu zo zasadnutia z 12. a 15. septembra roku 2016. Takisto je to online aj v dĺžkach zasadnutí. Ak nie sú pripomienky, tak takisto sú prijaté a nie je tomu tak, takže pripomienky tu nie sú. Takže môžeme prejsť k vypočutiu pána Antonia Eraria. Vítam vás, pán Erario. Vy ste šéfom divízie Medzinárodnej regulačného úradu oddelenia pre dopravu na ministerstvo infraštruktúru z Talianska. Ďakujeme pekne, že ste prišli medzi nás. Nebudem teraz dávať ďalšie úvodné slova, hneď dám slovo vám na to, aby ste sa vyjadrili. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, dámy a páni. Budem hovoriť po taliansky. Ďakujem za to, že môžem hovoriť po taliansky. Veľmi pekne vám za to ďakujem. Takže ďakujem všetké výboru za to, že som mohol byť tu medzi vami. Teším sa, že môžem tu zastupovať generálne raditeľstvo pre dopravu. My patríme pre, pod ministerstvo pre infraštruktúru a sme vlastne uh, homologizačným centrom na ministerstve a predovšetkým sa venujeme motorovým vozidlám, sme teda verejným úradom a zaoberáme sa uh, zamestnávame zhruba 200 zamestnancov, tak na centrálnej rovine, to znamená na ministerstve v Ríme, ako aj v obchodnej oblasti, pokiaľ ide o tie testovacie centra, ktoré robia tieto homologizačné testy. Pokiaľ ide o tému emisí, ktorými sa zaoberá tento výbor, je veľmi dôležitou témou, pretože vlastne výsledky najnovších zistení a testov, ktoré sa realizovali v jednotlivých štátoch, krem v Taliansku, preukázali to, že tieto vozidlá, ako aj iné, teda nielen Volkswagen, v ktorých boli zasadené také nepripustné nelegálne systémy, to znamená iné dízlové vozidlá, hoci nemali takéto odstavné zariadenia, ktoré by boli e, nelegálne. A teda tie vozidlá, ktoré splnili všetky podmienky, treba povedať, že tieto vozidla mali vyššiu mieru oxidov dusíka ako tie, ktoré boli namerané pôvodne v laboratóriách. Výrobcovia odôvodnili to z časti tým, že bolo potrebné urobiť ochranné opatrenia pre motory. To znamená, že vlastne prevádzka čistiacich systémov emisí, napríklad pokiaľ ide o spätný tok od z týchto emisí, že to muselo byť modulované a to všetko vlastne je v princípe prípustné v rámci Euro 5 a Euro 6 nariadení, je nariadenie 715 z roku 2007, ale treba povedať, aspoň takto vidí talianské ministerstvo pre dopravu, že pokiaľ ide o regulačné aspekty, urobili sa tu veľké kroky dopredu v posledných mesiacoch a európske zákonodárstvo, pokiaľ ide o emisie, sa v poslednej dobe posunulo ďalej na to, aby sa objasnili podmienky testov, na to, aby sa robilo všetko preto, aby vozidlá skutočne dodržiavali potrebné e, podmienky aj v normálnej prevádzke. Výrobcovia od 1. septembra 2017 budú musieť aj počas cestných podmienok realizovať homologizačné testy podľa nového nariadenia z roku 2016 to je teda z roku 2016 a musia preukázať, aké dodatočné stratégie čistenia uplatňujú. A toto vlastne na základe podmienok, ktoré sa momentálne približujú tým klasickým podmienkám prevádzky. Okrem toho Európska komisia tu má nový postup, pokiaľ ide o meranie emisí, tzv. VLTP test, to znamená celosvetový testovací postup, ktorý vlastne takýmto spôsobom aj v laboratóriách eh, prinesú také výsledky, ktoré sú podobné ako keby normálne cestné prevádzky. Potom tu máme nové rámcové naradenie, pokiaľ ide o homologizáciu motorových vozidiel. Momentálne sa to preskúmava na úrovni Rady a parlamentu. Môžeme zdôrazniť dva dôležité prvky. Poprvé teda tie homologizačné centra budú mať možnosť disponibility softwarových údajov palubnej dosky. To znamená, že už dopredu, dopredu sa môžu určité informácie e, potvrdiť a potom sa ešte robia kontrolné opatrenia tak, aby členské štáty vlastne iba nielen na tej homologizačnej úrovni mohli byť činné, ale na tej kontrolnej dozornej úrovni. Takže dalo by sa zosumarizovať, že v tejto oblasti skutočne boli zaznamenané veľké pokroky na to, aby sa robilo všetko preto, aby emisie z motorových vozidiel sa vlastne aj v normálnej prevádzke priblížili k tým predpísaným testom. Teší nás, že talianské ministerstvo môže prispieť práci tohto výboru a že vlastne takto prispieme aj k objasneniu problematiky, ktorou vlastne zaoberáte vy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne za vaše úvodné slovo. Ja som nepovedala, ale všetci kolegovia vedia, že toto je vlastne prvé vypočutie viacerých vypočutí, kde sa sústredíme na ten vstup členských štátov. Vy ste vlastne prvý, takže budeme mať, začíname tie vypočutie a teraz zostane hneď slovo pán Zalba. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, pán Rario Zjavne máme európsku normu, ale zjavne tiež musíme byť realisti. Mali sme rôzne postupy homologizácie medzi členskými štátmi rôznymi a e, vieme, že e, máme európsku normu a e, to e, e podľa vás e, zdôvodňuje tento rozdiel medzi homologizačnými procesmi medzi členskými štátmi? Eh, Ďakujem, pani predsednička. Neviem, či som úplne pochopil otázku. Homologizačná norma je jedna. Všade v Európe nemáme rôzne normy. Od 90. Eh, rokov, od živa, máme úplne harmonizovaný režim homologizácie v Európskej únie. Predovšetkým, čo sa týka emisí, teda nejde o to, že by sme prechádzali od národných modelov homologizácie k európskemu, o to nejde. Teraz len ide o to, aby sme prijali ďalšie normy, ktoré nám umožňujú lepšie merať emisie aj na cestách. To znamená približiť tie hodnoty, ktoré nameriame tým, ktoré potom nameriame v reálnej prevádzke tie súčasné skúšky sú, povedzme, trochu zastaralé. Chápem, že vy máte pocit, že homologizačné procesy v rôznych členských štátoch prebiehali rovnako. Máte pocit, že teda medzi nimi nebol žiadny rozdiel? Ďakujem. Čo sa týka znečistujúcich emisí, tak tie marže sú tu obmedzené, pretože vlastne zákony sú rovnaké všade Ide tu o homologizačný postup v laboratóriu, ktorý uplatňuje technické služby. Je tu jasný postup. Musia tu byť certifikované alebo akreditované technické služby a tie marži jedného technické, jednej technickej služby a druhej technickej služby sa nemôžu veľmi líšiť. Do akej miery vlastne ten test je spolahlivý, to je iná otázka, predovšetkým vo vzťahu k tomu, čo sa deje na vozovke, ale to sú určité hranice vlastne realizovateľnosti týchto testov ako takých, ale vlastne rozdiely e, medzi Nemeckom a Talianskom nemôžu byť obrovské. Ďakujem, povedali ste, že sa robili dôležité kroky, s tým súhlasím, ale treba ešte robiť viac, ale na druhej strane, podľa toho, čo som pochopil, e, Taliansko obhajuje, aby sa odložilo vstup do platnosti nových e, postupov homologizácie. Z čoho vychádza tento talianský návrh?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 sú potrebné a nemôžu byť príliš ťažké na to, aby sa takéto testy vlastne spolahlivým spôsobom na vozovke mohli realizovať. Treba povedať, že ide o relatívne drahé zariadenia, ktoré medzičasom s technickým pokrokom e, idú ruka v ruke, to znamená, hovorím to momentálne o tých oxidoch dusíka, to sú tie škodlivé látky, ktoré sú vlastne meritom našej diskusie. a časový harmonogram takisto je už ukotvené. To znamená, z technického hľadiska sme museli zaznamenať určité pokroky. A ako sme vlastne už reagovali aj v rámci otázky číslo 5, našej odpovede všetky členské štáty sa na tom zúčastnili. Treba povedať, že tu ide o to, aby sa urobil test RDE, ktorý bude prepojený aj z Euro 6. To znamená, nebolo to veľmi jednoduché, ale vlastne tieto testy vstúpili k dispozícii e, do platnosti už v roku 2015, ale zatiaľ ešte tento test nemáme. Takže my sa momentálne snažíme, aby vozidla Euro 6 v budúcnosti od určitého bodu vlastne neboli pripustené iba v laboratóriách, ale aj na ulici, teda na vozovke, na cestách a treba si urobiť určitý obraz o tom, že či tieto testy skutočne sú spolahlivé, to bola vlastne úloha Európskej komisie, a či odzrkadľuje to realitu na vozovke. A to bol aj dôvod, prečo tá diskusia ohľadne faktoru konformity prebehla. To znamená, že do akej miery tie imesie v laboratóriách, o ktorých vieme, že nie sú reprezentatívnymi vzorkami, ako to súvisí s tými, ktoré tu máme. Ak by sme tu mali takýto faktor konformity, zvolený od 0 na 5, tak vlastne žiadne vozidlo by od roku 2017 nemohlo byť povolené, autorizované. A preto sa Európska komisia uzhodla, že tu budú dve fázy. Prvá fáza, ktorá vlastne začne od roku 2017, to bude taká miernejšia, alebo jednoduchšia. A tu vlastne patrí aj ten test conformity, každý členský štát musí sa sústrediť na svoju vlastnú flotilu, do akej miery tie hodnoty sa zhodnocujú. Taliansko ako aj v iných členských štátoch si želáme, aby ten faktor konformity bol na začiatku trošku vyšší. Najprv sme chceli trojku, ale potom sme museli sa uberať cestou kompromisu. Takže v Taliansku sme akceptovali kompromis, ktorý pre Taliansko nie je iba výhodný. Ale mali sme tu podporu viacerých ostatných veľkých štátov, to znamená, podarilo sa nám dosiahnuť kompromis, ktorý podľa nášho názoru je akceptovateľný pre všetky. Bude tu ešte veľa ďalších otázok a budeme musieť na ne reagovať, preto by bolo dobre vyjadrovať sa k veci a pretože to bude potom trvať veľmi dlho. Nech sa páči pán Gerbrandy. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán Herário, ďakujem za pozu- akceptovanie pozvania. Som bol prekvapený zo strany vaše pozitívne vyjadrenia ohľadne RDE a pozitívnych krokov, pretože Taliansko je vlastne zďaleka ten štát, ktorý je najviac zodpovedný za spomalovanie celého tohto procesu. Ako som sa dočítal z tých všetkých dokumentoch z technickej komisie. Moja otázka však je nasledovná vy ste vo svojej odpovedi na otázku číslo 4 reagovali takto. Je tu definícia zakázaných tých klamlivých zariadení, kde vlastne je rozdiel medzi bench testami a prevádzkou na ceste. To samozrejme má význam, ale v otázke 8 zase hovorí, že by ste nikdy neboli prešetrili skutočné emisie na vozovke, že testujete iba test NEDC. To znamená, nikdy by ste nenašli rozdiel medzi laboratóriom testovacím a skutočnou prevádzkou na ceste. To znamená, nikdy nenájdete tieto zakázané vo, klamlivé zariadenie a to je vlastne ako keby taký snový scenár pre tých, ktorí nechcú plniť zákon, tak aby policia povedala, že my kontrolujeme iba medzi 9 a 10, to znamená všetci kriminálnici e, v čase mimo týchto hodín môžu robiť, čo chcú, pretože my vtedy nekontrolujeme. Môžete sa vyjadriť k tejto kritike? Grazie. Ma quello che noi abbiamo detto, adesso non ricordo se è una domanda... Ďakujem. Ja si už nepamätám, či to bola odpoveď na otázku 4 alebo inú otázku? No, my sme povedali, že my ako homologizačný orgán uplatňujeme normy, ktoré zavádza nariadenie. To znamená, do roku 2017, než bude zavedené RDE, sa vykonáva homologizácia na základe laboratórnych testov podľa istého protokolu a podmienok. A okrem týchto podmienok sme už tiež povedali, tiež, že nemáme právomoc povedať výrobcovi, že pozrite, vy tu máte stratégiu, ktorá nie je skladná. Nie, prosto my musíme používať ten testovací cyklus, ktorý máme a keď to auto prejde, tak je homologizované a keď nie, tak nie. Preto som hovoril, že to prebieha úplne rovnako. Máme ten testovací protokol. Ale vy ste si boli vedomi toho, že sú tam eh, tie klamlivé zariadenia alebo iné triky, aby sa znížili emisie počas testovacieho cyklu a tie sa potom zvyšia eh, na cestnej prevádzke. A to áno, pretože je to napísané v mnohých študijných dokumentoch od IRC a TNO, čiže to ste mali dobre vedieť. Pokúšali ste sa niekedy prevriť, že či auta boli um, doladené alebo zmanipulované. Ako povedal bývalý komisár, aby splnili tie testy eh, v skúšobnej prevádzke a nie na ceste? Snažili ste sa to preveriť? V prvom rade musím povedať, že sme neboli informovaní o používaní nepovolených systémov. Začali sme vyšetrovať okamžite potom, ako vypukol tzv. Dieselgate alebo škandál Volkswagen. Začali sme vykonávať rovnaké vyšetrovanie ako ostatné štáty EÚ. To vtedy sme to nikdy nekontrolovali, pretože my sme robili svoju prácu a to bolo testovať vozidla v laboratóriách podľa normy. Ak si prečítate normu RDE, no, No, dobre, tak e, moja druhá otázka sa týka e, toho času 22 minút, e, k, koľko trvá Fiatu, aby to vypol. Vy ste nezanedbali tú skutočnosť, ale hovoríte, že to je podľa zákona, pretože tomu hovoríte úprava pre účely ktorá je potrebná pre účely ochrany motora. Moja prvá otázka je, že či je to pravda a po druhé, ak musí byť um, toto konkrétne zariadenie vypnuté po 20 minútach, tak je mnoho iných motorov, ktoré mm, a systémov, kde to nemusí byť zariadenie vypnuté po 20 minútach. Takže keď pre, prečo potom vydávate takýto výrok a prečo homologizujete také motory, ktoré jednoducho neplnia zákon? Intanto il veicolo ha rispettato la normativa perché il laboratorio... Vozidlo dodržiavalo normu, pretože laboratórium povedalo, že ten systém sa vypína. Ale vy ste tam sami napísali, že tento časový zamok alebo časové vypnutie je um, dokonalý príklad nezákonného klamlivého zariadenia. Takže prečo sa tu umožňuje v Taliansku? To by bola pravda, keby sa ten systém vypínal. To je tvrdenie nemeckého homologizačného orgánu, ale my sme to nepotvrdili. Budete informovaní o tom, že tu budeme mať mediačný výbor, aby sme o tom technicky diskutovali. Aby som to povedal stručne, ten systém, ktorý má Fiat v tomto prípade, nie je systém, ktorý sa vypína. Je to systém, ktorý je namontovaný na vozidlo Euro 6 a má dva okruhy. Jeden z tých okruhov je modulovaný a druhý ďalej funguje. A tento test prebieha tak, alebo keby tam bolo to vypínanie, tak by emisie NOx boli 13 krát vyššie, než je prípustná norma. Zatiaľ čo u tohto vozidla to bolo 5 až 6 krát. Takže ten systém ďalej funguje, funguje ďalej a podľa nášho názoru stále v legálnych limitoch. A keď budeme mať e, testy v prevádzke, tak to pôjde k zvýšeniu výkonu. Ja, vielen Dank, Herr Rario. Ich werde... Ďakujem, pán Rario. Ja položím otázku po nemecky. E, vy ste odpovedali po taliansky. E, ďakujem, že ste tu, ďakujem, že ste odpovedali písomne. Ja sa chcem odkazať na otázku pána Gebrandeho, ktorý je veľmi napätý, pretože tie informácie teraz e, sa obrajú trošku iným smerom čo je e, po 20 minútach e, pri tých spochybňovaných vozidlách Fiatu vypína sa toto zradenie alebo nie? To je jedna otázka. Druhá otázka je, povedali ste, že po 20 minútach to slúži ochrane motora. Mohli by ste upresniť, čo sa tam musí chrániť, e, keď e, následné spracovanie výfokových plynov e, nie je na ostro zapnuté. To mi je technicky nepochopiteľné. Grazie. Allora, intanto confermo. Ďakujem. Potvrdzujem, že sa ten systém nevypína. Ďalej funguje. Ďalej funguje aj keď je modulovaný. To znamená, že jeden z tých obvodov nebeží na 100% a stráca intenzitu. Čo musíme chrániť? Musíme chrániť isté zložky systému GR, to znamená systém recyklácie výfukových plynov, recirkulácie výfukových plynov, pretože po istom počte ubehnutých kilometrov um, dochádza k riziku zablokovania toho uh, ventilu RGL, to znamená, že by mohlo dôjsť aj k poškodeniu motoru. Poznáme príbehy ľudí, ktorým sa zablokovalo EGR na dielnici a motor sa okamžite zastavil bez predchádzajúceho upozornenia. Takže aby sme zabranili tomu, že tie úsadeniny, ktoré dlhodobo produkuje EGR, nezablokujú motor, tak ten systém sa určitým spôsobom moduluje. Môžeme diskutovať o tom, či je to vhodné či nevhodné riešenie. Ja preto opakujem, že podľa normy RDE to trvanie a tá výkonnosť týchto zariadení sa určite musia vybíjať. Skúška trvá 90 minút, takže to si myslím, že by mohlo byť dostatočné. Es, es gibt zu dieser Frage k tejto otázke K tejto otázke e, predsa je aj e, iné vyjadrenie spolkového eh, úradu pre motorové vozidla. Eh, ten budeme ešte vypočuť tento týždeň eh, a dozvíme sa to až štruktúrálne. To je taký problém, keď máme rôzne výklady národných orgánov. Máme jednotné európske právo, ktoré sa rôzne naplňa. A ako vyriešiť tento rozpor pri tejto rôznej výklade európskych zákonov ste sa obratili na komisiu, alebo mali ste spolu spoluprácu s inými orgánmi, napríklad e, KBA? Guardi. To je ten e, spolkový rad pre mm, motorové vozidla. E, vzhľadom k Dieselgate sme mali niekoľko povedzme dôverných stretnutí medzi zastupcami homologizačných orgánov a tam sme hovorili aj o rôznych interpretáciách o výkladoch rôznych predpisov. My sme boli v Berlíne, bola e, tam aj KBA, boli tam aj zástupcové holandského aj luxemburského homologizačného úradu, myslím, že už nikto ďalší tam nebol. A z e, tých záverov nemeckého kolegu, ktoré máme e, vo forme slajdov, vyplýva, že tá norma má nedostatky. A Teraz hovorím len o problému tých DeFi device, tých odpojovacích e, zariadení. Pokiaľ máme nariadenie Euro 5 a Euro 6 a potom celý rad ďalších vykonávacích nariadení, ktoré majú stovky strán a tam nie je ani jeden odkaz na ten článok 5 bodka neviem koľko, tak ten problém je presne v tom, Na úrovni eh, Rady ministrov dopravy mnohí ministri kladli komisie túto otázku. Nebolo by vhodné teraz vypracovať aspoň isté pokyny, aby eh, sme si preverili, čo sa darí dobre a čo v tejto dobe nefunguje? Pretože predpokladáme, že toto nariadenie sa bude vyvíjať, no bolo by dôležité, aby homologizačné orgány vedeli, že niektoré technické riešenia sú v poriadku a iné nie. Dnes e, existuje neistota. Z nášho hľadiska teda neistota e, nefunguje, pretože neexistujú žiadne špecifické normy a podľa toho je toto zariadenie je schopné homologizácie, nie teda zariadenie, ale auto ako také. Podľa zákona teda prosto tu nie sú žiadne iné spôsoby, ako to vykladať. Um. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, páne, v rámci otázky 5 hovoríme o skutočnosti, že Európska komisia spustila viacero prešetrovaní, pokiaľ ide o Taliansko, predovšetkým pokiaľ ide o to znečistenie NOx. Tam sú určité problémy a takisto teda ten proces ešte prebieha. A keď sa Taliansko počas, počas zasadnutia v októbri rozhodlo o e, vyjadrovať, keď sa tam rozhodovalo vlastne o tých podmienkach, tak vy ste to chceli oddialiť, aby to bolo až v roku 2019. Aké vlastne máte vzťahy, pokiaľ ide o homologizačný úrad, ktorý je zodpovedný v Taliansku? Ministerstvo životného prostredia bolo takisto zaangažované, alebo ide skutočne iba o vaše ministerstvo, ktoré sa venuje tejto otázke, pokiaľ ide o tento proces ktorý spustila Európska komisia, pokiaľ ide o právne limity týkajúce sa hladiny NOx. Áno, ministerstva môžu spolupracovať s ministerstvom životného prostredia a s ďalším ministerstvom existuje tu e, tento technický výbor, keď by sme odpovedali na ďalšiu otázku. Ale mohlo by to byť, je to pre všetkým technická záležitosť. My máme určité obmedzenia, určité veci, kde by sme sa mohli prispôsobiť, myslím. No dobre. Pri hľadaní, pri hľadaní eh, roz, riešení eh, sme sa samozrejme snažili konzultovať s inými krajinami, ktoré majú obdobné problémy a s inými orgánmi, ktoré majú obdobné problémy. Uh, tak aby sme okolo 2017 mohli zohľadniť, pokiaľ eh, by sa aké, aké tie Prahy by sa mali dodržiavať. No dobre, ale ako by ste mohli zároveň to nariadenie alebo tú smernicu k dodržiavaniu um, eh, eh, COX hodnot dodržiavať a zároveň a zároveň sa postarať o to, aby sa tie RDCčka zavedli čo najskôr. No neviem, podľa môjho názoru je to, je to e, na doladení a konzultácii medzi, medzi e, ministerstvami za, e, pre životné prostredie. Samozrejme, vždy to bude musieť byť kompromis. Taliansko nechcela a nepož, nepožadovala tiež presunutie tohto rozhodnutia na 2019. rok. Rok 2017 je ten kompromisný rok, ku ktorému e, sme sa dopracovali a za ktorým si stojíme. To je ten dátum, ktorý e, Pôvodne to bolo e, plánované na 2018, ale štáty ako Taliansko, Francúzsko a ostatné e, požiadali vlastne v rámci kompromisu, aby sa to trošku presunulo a tu hovoríme o tom faktore konformity. Pretože tento termín, teda tá lehota, ku, na, ku ktorej musia byť všetky, všetky vozidla príslušne eh, vybavené. Toto musíme, tu musíme prevybaviť aj existujúce vozidla. Takže je to taká lehota, ktorá nám umožní vlastne stanoviť, stanoviť emisné hodnoty, ktoré budú bezpečné momentálne hovorí aj Európska komisia, že my sme takmer na 400% nad tými požadovanými hodnotami. Teraz e, poslankyňa. Máme dôvod e, myslieť si, že celé, celý rad vozidel v Taliansku nebolo otestovaných. Určité vozidla boli testované jedným inštitútom a iné vozidla boli testované nejakým súkromným inštitútom. Môžete mi vysvetliť, čo to má? Aké pozadie to má? No dobre, my máme my máme zmluvu s tzv. Motor Institute v Nápoli, to je súkromné zariadenie. A E, tam sa testovali vozidla, vrátanie tiesto Fiatu. Na urči- v určitom momente bolo však potrebné získať e, správy, aby sme e, to doplnili. Um, bola to stanovená nejaká lehota, myslím 27. júla, alebo tak, a tá práca v Neapoli síce pokročila, ale toto je výskumný ústav, ktorý tam je. No a preto sme sa rozhodli, že e, v Turíne poveríme e, ďalší inštitút touto prácou. To znamená, že ministerstvo dopravy so svojimi orgánmi v Turíne e, kontrolovalo tie testy v Nápoli, špecificky tie pre tú skupinu Fiat Chrysler. A Ako som už povedala, toto je všetko možné si preveriť. Toto síce bol súkromný inštitút, ale e, tieto výsledky boli verifikované šatými orgánmi. No a bolo to 7 vozidiel. Tie ostatné by boli bývali e, takisto preverované v Neapoli, ale nemali sme čas, aby sme tú testovaciu radu e, ukončili v lehote a preto sa to robilo potom v Turíne. No ale áno, e, nemôžno možno povedať, že testy e, Fiata sa robilo, robili niekde inde, alebo že to bolo robené len na, v súkromnom hospodárstve. To nie je celkom tak pravda. Pretože tieto testy sú dosť náročné a hlavne aj časovo náročné. Museli sme sa s tým poponáhľať. Prepačte, meškalo lietadlo Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. V rámci práce EMIS sa snažíme zistiť, čo sa nepodarilo a čo by sa dalo urobiť lepšie v budúcnosti. Takže ja som si prečítal viacero informácií z pracovných skupín a zdá sa, že Taliansko je jedným z najaktívnejších členských štátov, pokiaľ ide o túto tému. Predovšetkým pokiaľ ide o zdržanie tohto procesu. Je to preto, že vy ako krajina máte nejaké informácie, o, ktorých, o ktoré by ste sa chceli s nami podeliť, pokiaľ ide technický pokrok, pretože vidíme, že sú aj prísnejšie štandardy, ktoré sú napríklad uplatňované v Spojených štátoch amerických alebo v Japonsku. To je len príklad. A Takisto v Európe vidíme, že sú tu určité emisné limity, ktoré sa sprísňujú, ale keď hovoríme o nových pravidlách, zdá sa, že Taliansko je veľmi aktívne, pokiaľ ide o spomalovanie toho procesu. Je to preto, že máte technické informácie, ktoré nám chcete povedať, alebo je to nejaký iný dôvod? Eh, Ďakujem pekne za túto otázku. Myslím, že už na začiatku som na to odpovedal, ale rád sa vrátim k tejto téme. Nie je to tak, že by sme niečo chceli brzdiť. To sú e, vozidla Euro 6, ktoré boli e, ktoré boli e, vybraté, takže to boli testy, testy RDE, testy na ceste pri cestnej prevádzke. E, bolo e, boli robené testy, pretože až potom mohli výrobcovia upraviť svoje produkty, pretože produkty, ktoré boli, alebo výrobky, ktoré boli vyrobené pred dva roky, povedzme, sa nedajú len tak z ničoho nič upravovať, keď sa môžem takto vyjadriť. Takže bolo potrebné nájsť kompromis na to, aby sme mohli upraviť vozidla už s typovým certifikátom, s typovým povolením a preto e, Taliansko konzultovalo výrobcov a nie len svojich národných výrobcov a boli robené testy, o ktorých som už hovoril v Taliansku a v iných štátoch a tieto testy uh, hovoria o tom, že tie konfor, faktory konformity mimo cyklu sú veľmi vysoké. A keď tam e, tieto, tieto hodnoty sú 2,5, niekedy až 3, a keď si tam stanovíme limit 1,5, tak no už to je dosť zlé. Preto musíme urobiť aj prvý krok a my sme vlastne v Európe prví, ktorí zavádzajú RDE. To znamená, že sa nemôžeme vôbec opierať o skúsenosti z nejakých iných krajín a preto uh, si musíme byť tiež um, istí, že ten faktor konformity sa uh, dodrží aj pri eh, tom prepadení, eh, pri spáde 7% napríklad, 7 stupňov a, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže preto sme si želali takú prvú fázu, takú nábehovú, ktorá bude taká miernejšia a potom druhú fázu, pri ktorej sa bude postupovať prísnejšie. Eh, v Taliansku Ko navrhovala pre druhú fázu konformit, faktor konformity 2,2 a dokonca e, členské štáty navrhovali vyššia komisia 2,5, takže my sme presvedčení, že do roku 2020, keď má vstúpiť celý tento balík do platnosti, už nebudú tie tolerancie také dôležité, pretože dovtedy sa nájdú riešenia, technické riešenia. No a e, je to ale teda problematika, s ktorou sa musí vysporiadať tiež komisia že nejde nám o to brziť nejakým spôsobom legislatívu, ale chceme byť realistickí a chceme, aby sme tento kompromis mohli takisto podporiť. Nech sa páča. Mm, áno, odpoveď bola zrejme nie, ak to môžem takto krátko zhrnúť. Povedali by ste, že pozícia Talianska sa teraz zmení po tom škandále vo Volkswagen. Myslíte si, že je to predsa len súrnejšie urobiť určité opatrenia, pretože máme ešte stále veľmi vysoké hodnoty emisí CO2 a NOx. Uh, e, oni ohrozujú zdravie a v Taliansku máte uh, mnohé oblasti, v ktorej sa to pre, ktorých sa to prejavuje. Takže máte ochotu uh, vydať nejaké prísnejšie pravidlá tak, a, a kontrolovať, aby sa tie pravidlá dodržiavali. To je jedna vec. A druhá vec, v čom spočíva celý zmysel tých štandardov, pokiaľ e, máme alebo vytvárame príležitosť tieto štandardy obchádzať predovšetkým pri tých limitných hodnotách pre emisie. No, takže pozrite sa. My sme odsúhlasili ten balík RTE a tých nových cyklických e, postupov. My sme to odsúhlasili a podporili. My e, takisto navrhujeme to nové e, rámcové dojednanie. Všetko, čo komisia navrhuje, Taliansko podporuje. Že pokiaľ sú nejaké nové návrhy prispôsobiť tieto limitné hodnoty, tak to robíme po e, konzultáciách a spolupráci s ostatnými členskými štátmi. Dôležité je však, aby sme zabezpečili, že tieto hraničné hodnoty sa potom v praxi aj dodržia a na to slúžia tieto testy ADE. pretože inak nemá význam e, stanovovať nejaké limitné hodnoty a napriek tomu sa, sa dospeje e, nakoniec k záveru, že e, znečistenie životného prostredia a znečistenie vzduchu sa zvýšilo. Ďakujem veľmi pekne. Pán Erario, e, my sme si všetko zaznamenali, ale možno by bolo dobré, keby ste si vy tiež pozreli odpovede mnohých expertov, ktorí hovoria, že po technickej stránke je to možné už dosiahnuť dnes. Takže tak, táto Poprosíme vás, aby ste toto odovzdali svojej vláde. Dobre, e, pani Guillaume. Ďakujem. V vašej výslovnosti, e, vo vašej výslovnosti znie moje meno skutočne veľmi pekne. Dobre, je veľmi pekné, e, pán Erario, že ste dnes prišli medzi nás. Mám dve otázky. Zistili ste, pr- niečo o programoch, ktoré by boli v Taliansku naplánované. Nemusia to byť len talianskí producenti, ktorí by to plánovali, môže to byť Volkswagen, napríklad musia to, sa teda robiť nejaké opatrenia na to, aby sa tie vozidla upravili podľa normy, alebo nie sú takéto programy. Ďakujem veľmi pekne. A čo sa týka Volkswagenu, Taliansku existuje okolo 700 tisíc vozidiel, ktoré musia byť stiahnuté. A my máme informácie od nemeckého spolkového úradu pre motorové vozidla KVR, že sa urobia tieto technické prispôsobenia podľa modelu alebo podľa typu, pre všetkým samozrejme pre Volkswagen a talianské zástup poistenie. Volkswagen vlastne dostáva postupne tieto informácie. Musím ešte raz počiarknúť, že sú, je tu celá rada testov, ktoré sme vykonali v Neapoli. Medzi iným eh, tam boli, bol 7 vozidiel z eh, Volkswagenu, ktoré sa testovali. A um, tie výsledky vlastne slúžia ako podklad eh, justičného konania, pretože aj v, v Taliansku eh, prebieha, prebieha um, súdne konanie eh, tieto vozidla. Pokiaľ, pokiaľ teda sa zistí nejaká markantná zmena v správaní sa vozidiel, čo sa týka vylúčovania emisí, tak sa budú musieť stiahnuť. A Samozrejme, eh, my keď eh, máme COC eh, certifikáty, teda konform, certifikáty zhody, musíme trvať na tom, aby sa údaje tam uvedené aj plnili. Takže preca? nemôžeme nemôžeme tolerovať, aby bolo v modeloch vozidel Volkswagenu zabudované nejaké, nejaké nepripustné zariadenie, ktoré bude, eh, ktoré bude vypínať eh, tento, eh, to zariadenie, ktoré sleduje emisie. Takže my v mno, na mnohých miestach by sme si boli želali preciznejšie odpovede, určite áno, ale my tak či tak robíme svoje vlastné šetrenia, pokiaľ je to potrebné. Hm, ďakujem vám veľmi pekne. A teda pri tých skutočných testoch. O tom ste hovorili, ale ako si môžete byť istí, že to bude úspešné, pokiaľ nemáte na porovnanie tie reálne testy emisí. Dobre, teraz sme hovorili o e, modeloch Volkswagenu, e, kde výrobca už potvrdil, že je tam nejaké nepripustné vypínacie zariadenie a e, takisto spolkové orgány v Nemecku to zistili. Takže meranie emisí, emisí sa samozrejme robia aj v cestnej prevádzke, cestnej premávke aj na týchto siedmých typoch Volkswagenu. My chceme vedieť presne, ako sa to vozilo správa, ale tie testy v cestnej prevádzke nám slúžia skôr na to, aby sme si urobili istý obraz. Takže toto ešte do, doteraz nepatria, keď cestné testy nepatria, nepatria uh, obligatorne k tým povinným testom. Je to skôr eh, na to, aby ste si urobili obraz o celej tej situácie. situácii. Áno. Pani predsednička. Ďakujem aj vám, že ste prišli. Otázka v podstate zrejme nie je možné e, robiť nejaký alternatívny test CO2, že to nie je prípustné. V a... Dobre, ale v akom článku e, sa uvádza, že by bolo zakázané robiť nejaké iné testy? No, nemyslím si, že by e, to bol na toto nejaký konkrétny článok vôbec ale legislatíva je celkom jednoznačná, pretože uh, pretože sa musia splniť určité protokoly na to, aby sa udelilo takéto povolenie. Takže tie výsledky z testov RDE, tieto sa riadia podľa preambuly a úvodných ustanovení, ktoré boli odsúhlasené komisiou a radou, kde sa hovorí veľmi jasne, že a neprítomnosť výsledkov z testu v cestnej prevádzke na živo na ostrov kde je vozidlo testované za normálnych prevádzkových podmienok, musí byť doložený. To znamená, nemusí byť priložený. To znamená, že sú, to, sú tam len testy za prevádzkových podmienok, ale žiadny e, orgán nemôže alebo úrad nemôže robiť, zrealizovať nejaký test za podmienok a za okolnosti, ktoré si vypracovali oni. Vždy tu musia mať nejaký referenčný test, ktorý musia a referenčný protokol, ktorý musia plniť. Takže e, dôležité je, že tam nič nie, nie je napísané, že sa to nesmie. A vy hovoríte o testoch, ktoré sa robia počas e, cestnej prevádzky Takže to je, keď to nie je zakázané, tak to je v podstate povolené. No dobre, tak testy v rámci reálnej cestnej prevádzky sú iniciatívou. Um, prečo, sa, prečo, sa to, uh, prečo sa k tomu nerobili uh, v rámci výskumu nejaké opatrenia? No, no preto odpoveda um, ehm, rečník, že uh, sa až v, na jeseň minulého roku preval ten škandál okolo e, Volkswagenu a v podstate sme nevideli nutnosť robiť nejaké dodatočné testy, kým sme nevedeli, že tam je nejaké prídavné zariadenie. A tieto dodatočné testy sa v podstate nerobili certifikačným orgánom v minulosti, ale výskumno-vývojovými inštitútmi. Toto sú inštitúty, ktoré v podstate e, majú inú prácu a iný program ako certifikačné orgány. A nie je to teraz E, takže pokiaľ, že pokiaľ by tam e, mali oni nejaké negatívne výsledky, tak sa z toho nedá implikovať, že ten výrobca umyselne e, nejako poškodzoval alebo umyselne chcel zavádzať alebo klamať. To určite nie. Takže, no dobre, Teraz ale vykonávate dodatočné, dodatočné cesty, to je samozrejme chválihodné, ale my si myslíme, že by ste si mali pozrieť výsledky týchto testov tak aby ste si mohli urobiť určitý obraz. Ako to vyzerá aj vo vašom výskume. To znamená, že napríklad po teplom štarte, po teplom štarte emitujú vozidla viac splodín ako po studenom štáte napríklad. No a toto bolo tiež dôvodom, prečo sa EPA E, s týmto viac, zaoberala, e, viac sa zaoberala e, s Volkswagenom. A musím povedať ale, že toto nie je to najproblémovejšie. Ja si myslím, že ste nielen predtým spali, ale dokonca aj teraz Prepačte, toto musím, uh, musím, um, to sa musím brániť, že my sme skutočne, my sme skutočne veľmi, veľmi prebudení a starostlivo si sledujeme situáciu, teda či je to teplý štát alebo studený štát, no možno, že sú tu nejaké, uh, nejaké rozdiely, ale testy sa robia z, pri studenom štáte, pokiaľ to je uh, v protokole. Inak by tie vozidla strátili certifikát prebo prerušený rečník. Nejde len o typové certifikáty, ale musíte ale musíte jednoducho sledovať legislatívu, musíte testovať, či tam nie sú nejaké vypínacie zariadenie. A keď sa povie, že pri teplom štarte produkuje, produkuje auto viacej splodín, vyššie, vyššie hodnoty, tak to je jasným, jasným signálom, že tam niečo nie je v poriadku. No, tie testy, ktoré sme my realizovali, tieto mali za účel zistiť, či sa e, v týchto vozidlách používal, e, používal nejaký Eh, prídavný software. Napriek eh, tomu, že teda Volkswagen toto už tak či tak priznal, priame že v Taliansku pri iných výrobcoch sa takéto defekty nevedeli preukázať, špeciálne v severnom Taliansku. Možno, že je to správanie trošku zvláštne, keď sa mimo typových eh, keď sa mimo tých typových podmienok máte znova oveľa vyššie emisie, ale toto je problematika legislatívy Je to žiaľ tak, že keď sa úprava opiera o nejaký cyklus, ktorý bol e, vyvinutý v 80. alebo v 70. rokoch, tak potom sa tie prevádzkové a odvtedy sa teda prevádzkové podmienky vozidiel značne zmenili. No a pokiaľ chceme mať reálne výsledky, tak potom je ten nie je ten test zo 70. rokov vhodný. A potom sú už ale spolahlivejšie laboratórne, laboratórne e, výsledky z tých diagramov. Diagramov vlastne víte, že tie laboratórne testy sú spolahlivejšie a môžeme ich použiť. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa ešte vrátiť e, k tomu uzneseniu, kde sa hovorí o tom, že sa majú testovať tie vozidlá, motorové vozidlá, ktoré ste vy tiež vymenovali. Teda tie testy, ktoré, tie testy, ktoré urobilo talianské ministerstvo dopravy. No, chcem sa opýtať, či nepovažujete za málo zmysluplné alebo neprimerané, že sa zavedli nejaké štruktúry, alebo sa použije nejaké laboratória, ktoré v konečnom dôsledku patria do koncernu Fiat Chrysler. Kto urobil toto rozhodnutie, že sa použili tieto laboratória na testy? To, že sa používajú laboratória, ktoré sú u výrobcu, toto nie je nič nové. My ako certifikačný orgán E, používame a využívame to centrum v Turíne už niekoľko desaťročí. A mimochodom, ten e, toto uh, turínske laboratórium testuje aj vozidla iných uh, producentov. To znamená, v týchto akreditovaných testovacích centrách sa testujú najrôznejšie vozidla. Určite patria právne ku koncernu FCR, ale a oni agujú nezávisle. Ministerstvo to e, zakomponovalo do správy, pretože si bolo, jas, e, si bolo vedomé toho, že by to mohlo viesť k určitým otázkam. Dobre, beriem na vedomie, že zrejme nemáte príliš veľa akreditovaných centier, ktoré by to mohli vykonať. OK, teraz otáz, odpoveď na otázku 11. Testy na troch vozidlách, o ktorých sa hovorilo a ktoré patria do koncernu Fiat Chrysler vy ste povedali, že nie je tu žiadny osobitný dôvod, ale mohli by ste mi vysvetliť, prečo e, sa tieto, e, prečo tieto tri vozidla sa vyskytujú e, v tých, špeciálne v tých testoch, kde sa porovnáva uh, u nich emisí pri uh, teplom a studenom štarte. Prečo? No, tu Eh, pri tých NOx boli vyššie, dosiahnuté vyššie hodnoty. Teda eh, pripomínam, že hovoríme o 1. septembri 2015, to je Euro 5, takže eh, tieto dni boli certifikované. Čo sa týka týchto troch vozidiel, tu sme mali isté ťažkosti a to aj preto, že nám bola stanovená lehota 27. júla, musela byť tá správa definitívne eh, zverejnená a niektoré testy ešte neboli, nemohli byť ukončené. Ale určite ešte bude eh, addendum k tej správe, eh, aby sme tam vyžahlili určité nejasnosti a ozrem, že od toho ešte chýbajú určité eh, škodliviny. Pri niektorých škodlivých látkach máme už eh, eh, máme už výsledky, ale sme ich nezverejňovali, pretože prioritou boli NOx. Takže tieto tri vozidla z toho koncernu Fiat Chrysler, tu už je ten výsledok viac menej jasný. Nie sú to len výsledky tohto testu, to to sa, o tom sa hovorilo teda aj v talianskej tlači, že uh, tieto vozidlá sú v podstate horšie. A to, uh, tie vozidlá, ktoré, ktoré teda mali horšie výsledky, neboli len z koncernu FCR. A iné vozidlá mali alebo prekračovali určité uh, limity pokiaľ um, boli testované prevádzky, ktoré sa, uh, ktoré sa uh, odlišovali od tých um, certifikačných podmienok. No, myslím si však, že tu ide o to, aby sme skutočne realizovali uh, riadne certifikované testy na týchto vozidlách, aby sme nezisťovali len priemernú hodnotu. Myslím si, že ten porovnávací test medzi tými troma vozidlami eh, z koncernu Fiat a z iných koncernov boli zvolené tak, že sa, po, že sa používali iné testy. A pri niektorých pri niektorých Fiat eh, vozidlách z koncernu Fiat sa používal NSF z cyklus a pri tých iných vozidlách sa používalo iné testovacie zariadenie, iné testovací postup. Takže e, my sme, my sme chceli, aby sa tie výsledky zverejnili transparentne offline. Celá tá správa ešte nie je zverejnená, takže nemôžu e, sa e, nemôžu si učítať, čítať, prečítať všetci. My sme hovorili o tých modeloch Volkswagen určitých. A okrem toho sme poslali tú správu na výr, výbor EMIS, eh, EMIS práve s ohľadom na toto vypočutie a tiež Európskej komisii. A ehm, eh, to preto, aby sme demonstrovali, na čom momentálne pracujeme. Boli tu isté výhrady. My v, ka- v každom prípade čakáme na to, aby sme mohli integrovať všetko to, čo môžeme doľadiť v tých jednotlivých inštitútoch, ktorí sme, ktorý sme akreditovali. Ide tu aj o, ide tu aj o meskú e, prevádzku. To znamená, my chceme takisto testovať e, vozidla, ako sa správajú v dynamickej e, cestnej premávke v meste. E, určite chcem povedať ešte raz, že náš cieľ spočíval v tom, uh, že sme chceli uh, vysledovať, či sú tam nejaké nepripustné, či softverové alebo hardverové zariadenia. To sme nezistili a takisto, aby sme vedeli porovnať jednotlivé hodnoty. V Nemečine, uh, pán doktor Erario ja by som mal na vás niekoľko otázok a váša odpoveď na číslo 4, kde hovoríte o uh, námietkach eh, nemeckého eh, spolkového eh, certifikačného orgánu na Margo Fiat, modelov Fiat. Už sa o tom trochu diskutovalo, ale zistilo sa, že pri tých Fiatových dízloch sa to 20, po 22 minútach 20 minút, 22 minútach vypne. Je to dve minúty potom, ako trvajú oficiálne laboratórne testy. Moja otázka na vás, myslíte si, že je to náhoda? Eh, Áno, o tom sme hovorili, ale ja odpoviem, ten systém sa nevypína, ako som povedal kolegom. Ten systém je modulovaný, skladá sa z dvoch obvodov, dvoch okruhov, pretože podľa normy Euro 6, aspoň pri U Fiatu, tie e, vozidlá potrebujú dva okruhy a v jednom okruhu dochádza k zniženiu intenzity toho systému, pretože po istom počte ubehnutých kilometrov, keby nedošlo k tomuto zmierneniu, bol by ohrozený motor. Ďakujem. A odkiaľ vlastne viete, že sa to vypína preto, aby sa chránil motor? Beh, intanto perché lo abbiamo chiesto ai costruttori. Pretože sme sa pýtali výrobcov, získali sme všetok software, ktorý je inštalovaný vo vozidle, vykonávali sme testy. Konnten Sie die Software a e, vy ste dokázali ten e, software e, rozkodovať sami, alebo ste sa v tom spolahli na výrobcu? Nie, nedospeli sme do takej úrovne, vykonali sme len súbor testov, kde sme videli, ako sa ten systém oslabuje čo do intenzity a tam narastú emisie oxidu dusíka, ale nikdy nedosiahnu tú úroveň 13 krát vyššiu, ku ktorej dochádza vo chvíli, keď sa ten systém vypne podľa nemeckého úradu. A ten systém, ako som povedal, sa nevypína. My sme povedali, že je to 2,6 čo teda není nízka úroveň, ale majú to aj iné vozidla. Vy teda hovoríte, že e, váš e, orgán požiadal e, spolkový úrad v tejto veci, aby sa s ním spojil, ale váš orgán nepovažuje ďalšiu výmenu informácií medzi Fiatom a spolkovým úradom pre motorové vozidla, že nie, nie je nutné. A e, keďže e, viete, že sú tu rozdiely medzi e, postupmi národných homologizačných orgánov, tak prečo sa čudujete, že sa nemecký orgán chce priamo konfrontovať s výsledkami rôznych výrobcov? Ja myslím, že tu došlo k nejakej chybe. My sme e, sa v úvodzovkách stiažovali nemeckému úradu, pretože sa nám zdalo, že je to už štvrtý či piatý krát, čo volajú Fiat do Berlína, aby hovoril s nemeckým ministerstvom a s KBA, s tým úradom pre motorové vozidla, a my sme nedostali žiadna informácia Aj vo Francúzsku mali vyšetrovacie výbor a francúzske úrady nás požiadali o všetky informácie týkajúce sa homologizácie tých eh, automobilov. A nemecký orgán nedodržoval rovnaký postup, aspoň v prvej fázi. A potom sme im napísali, pretože sme sa to dozvedeli a prosili sme ich, aby s nami eh, začali komunikovať v kontakte a nie preto, že by sme chceli niečo skrývať, ale chceli sme byť informovaní a dostávať informácie priamo. Posledná otázka. Aký vysoký je podiel talianského štátu vo firme Fiat? Um, non sono un esperto, ma mi sembra che non ci sia nessuna quota. Nie som odborník, no myslím si, že tam nie je žiadny podiel Fiat je súkromná skupina, takže nie je tam štátny podiel. Okay, um, we move now to the second... Teraz ideme na druhé kolo nášho vypočutia a pozerám na kolegov. Mám vás oboch na zozname. Dobre. A vás mám trikrát na zozname. <laughs> Najprv sa chcem poďakovať pani predsednička na ďalšiu možnosť e, vystúpiť. Musím povedať, že kolega pán Salini má samozrejme veľké e, záujmy, aby e, položil otázky expertovi, ale on zmeškal lietadlo, je v, ešte na ceste a Dovolte mi, aby som to len s KMO eh, Peťalovi položil otázku a navežem na otázku kolegu Evi, ho, ktorý práve sa odvolal na vašu odpoveď k otázke 11 a tam hovoríte že v princípe medzi riadkami, že aspoň žiadny rozumný dôvod nebol eh, niektoré eh, autá z konkrétnych testov vyňať a konkrétne tu ide o otázku Jeep, Alfa Romeo a Lancia a E, ja e, vám vôbec nechcem podsúvať, že e, konkrétne typy aut nechcete skúšať alebo skúšať ináč, testovať ináč, ale aby sme to pochopili, že podľa akých kritérií si vyberáte tie autá. Grazie. E, i criteri... Ďakujem. No, začiatok e, tej skúšobnej kampane sme sa riadili tým, čo je registrované pre auta Euro 5. Snažili sme sa pokryť 75% e, aut podľa normy Euro 5B, okrem Volkswagenu, ktoré boli registrované v Taliansku. Snažili sme sa byť teda čo najefektívnejší a e, znižiť náklady, pretože sú to pomerne značné náklady a chceli sme poskytnúť výsledok v pomerne krátkom čase. Takže podľa týchto kritérií sme vybrali. A teraz sa vrátim k tomu, že niektoré testy boli vypustené. Pokiaľ bude možnosť, a ja dúfam, že áno, tak túto správu ešte doplníme, pretože chápem, že čitateľ si môže povedať, že prečo u mm, toho auta máme niekoľko testov a inde nie. A, ale okrem tej laboratórnej skúšky, ktorá sa vykonáva pri tých štandardných komisiách, všetky ostatné skúšky nie sú ani porovnateľné. Keď dnes robíme v na pole nejakú skúšku a za pár dní ďalšiu, tak to nie je porovnateľné, lebo môže byť teplo, v druhý deň môže pršať a tak ďalej. Takže cieľom bolo hľadať prípadný podvodný software a snažiť sa pochopiť, aké je kvalitatívne mm, správanie aut, čo sa týka emisí a naše výsledky sú v súhľade s tým, čo zistili aj ostatní. U týchto troch eh, automobilov. Máme ešte ďalšie výsledky, ktoré by sme k tomu mohli dodať, no to nemení nič na tom, čo už som povedal. Nám nešlo o to zistiť, že či tie auta splňajú alebo nesplňajú, lebo všetky splňajú podľa laboratórnych testov a išlo o to, aby sme zistili, či tam nie sú nepovolené zariadenia. Ďakujem. E, tak e, keď máte 75 mm, Ehm, toho vozového parku dieselových aut a je to reprezentatívne, tak e, potom e, predpokladám, že e, cieľne a vedeme nevylučujete konkrétne auta z tej skúšky, ale vy ste tiež od, sa dotkli otázky, že spolkový úrad niečo kritizoval kvôli nedostatočnej presnosti odpovedia. Vy ste hovorili o rôznych prílohách k tej správe, ktoré ešte majú byť zverejnené a e, ja e, sa chcem pýtať k e, tomu, ako nakladáte s transparentnosťou. Keď sa pozriem na odpoveď k otázke 2 vášho oficiálneho vyšetrovania, tak tam sa zverejňuje zhrnutie a nie celá vyšetrovacia správa. Tak tu si môžeme položiť otázku, že či e, máte niečo, skrývať, alebo či um, ste aj tu uh, v rámci uh, úplnej transparentnosti pripravení uh, celú tú správu zverejniť. Eh, no, Ďakujem. Začneme od konca. My sme nič uh, neskrývali. Všetky údaje boli zverejnené, všetky, ktoré máme k dispozícii Samozrejme, niektoré hodnoty emisí, iných emisí, ako oxidov dusíka, napríklad pevné častice, tie máme, ale nezverejnili sme ich, pretože mm, tá testovacia kampaň bola zameraná na oxidy dusíka a prípadnú prítomnosť e, nepolovolených zariadení, tých e, odpájacích zariadení, alebo vypínacích zariadení. Takže opakujem, že s tým neabolským laboratóriom sme už nadviazali kontakt, lebo niektoré informácie môžu byť užitočné. Predovšetkým pre tých, e, ktorí vykonávajú výskum, napríklad Joint Research Center Európskej komisie. Tí už nás požiadali o isté informácie. Vaša odpoveď k otázke 2, tam ste napísali, že e, bolo rozhodnuté zverejniť len zhrnutie ste to pripravení zverejniť aj e, celé vyšetrovanie? Guardi, io credo che il, il report nella sua impostazione. Ja myslím, že tá správa ostane tak, aká je. A toto bolo rozhodnutie už e, od začiatku zverejniť správu v e, tejto podobe. Všeobecné analýzy Samozrejme, pre všetky auta máme k dispozícii celý rad laboratórnych údajov, ktoré môžu byť zaujímavé pre experta. A tie sme zatiaľ v tejto fáze nezverejnili. Možno by sme mohli zverejniť nejakú podrobnejšiu správu. Neviem, čo by na to mohlo byť zaujímavé. Možno by niekoho zaujímali niektoré údaje. Máme tých laboratórnych údajov naozaj veľa, no my sme sa rozhodli k tomu prispôsobať pristupovať takýmto spôsobom, pretože nás zaujímala táto analýza. Um, Ďakujem pekne. Najprv mám pár rýchlych otázok. Koľko typov aut schvaľujete, homologizujete každý rok? mi sembra di averlo indicato, mediamente abbiamo un, circa 300 omologazioni per tipo di auto, autovetture. Ako som už povedal, asi 300 každý rok. Samozrejme, z roka na rok sa to mení, ale všeobecne je to 300. Ďakujem, to mi stačí. A e, koľko je uh, talianských značiek? Sono... Skoro všetky homologizácie sú zo skupiny Fiat. Potom máme aj ďalšie homologizácie. To sú nejaké užitkové autá, no v podstate ide o skupinu Fiat, teda Ferrari, Maserati a tak ďalej. First of all, uh, written... Vzhľadom na vaše písomné odpovede, ale aj eh, na to, čo ste nám dnes povedali, ako orgán Mohli by ste mi viac eh, povedať o tom, že či myslíte, že v prvom rade zastupujete občanov alebo automobilový priemysel v prvom rade? La nostra missione è quello di garantire la, la sicurezza. Naše poslanie je zaručiť bezpečnosť eh, prevádzky. To znamená produktu a aj dopad na životné prostredie. Takže Odpovede pre mňa úplne jasná. Pracujeme e, v záujme občanov, ale sme aj technický orgán, ktorý pozná výrobné postupy a navštevuje závody. Teda my si uvedomujeme, že automobilový priemysel potrebuje viac e, času na e, prispôsobenie ako napríklad mobilné telefóny. Som rada, že hovorí, že to je záujme občanov Myslíte si, že ste boli dostatočne kritickí voči priemyslu? Povedali ste možno niekedy, kto, pro, nie takému homologizačnému procesu, keď vás oslovili? Alebo takisto aj vo vašej odpovedi, pokiaľ ide otázku 5. Keď sa pozrite, že treba nájsť vyváženosť medzi kvalitou vzduchu a konkurencieschopnosťou automobilovej pretrby, to sa pýtam túto otázku. Koho vlastne vy reprezentujete? A moja druhá otázka, myslíte si, že ste niekedy boli dostatočne kritickí voči tomu priemyslu? Io credo che si sia trovato l'equilibrio giusto. Ja si myslím, že treba nájsť tú správnu mieru vyváženosti pretože pred hlasovaním v našom výbore 24. oktobra sme sa vlastne dohodli s našimi krajinami, ktoré dostávajú stanoviska, ktoré sú od talianského diametrálne odlišné. Takže situácia sa vyvíja. Sú vozidlá, ktoré na e, ceste emitujú veľmi veľa, musíme intervenovať, takže toľko treba povedať, ale treba takisto aj kompromis keď máme konform, faktor konformity na úrovni 1, tak od 2017 by nemohlo byť pripustené žiadne vozidlo. Takže nič iné ani nebolo možné na no ako nájsť takúto formulu. Keď sa pozrieme na výpočty, tak vidíme, že istotne by tu bol osoch, z tohoto inak by sme neboli konali pred pár týždňami sme mali návštevu z EPA, z USA, tak sme hovorili o konfor, faktore konformity a nepochopili to, že my vôbec o tomto hovoríme, pretože v USA emisná rovina existuje, ak sa to neplní, tak je problém jednoducho. It's not allowed on, on the streets. Don't you think that, I mean, the, the, the... Nemyslíte si, že technológia je, tak ako hovoria naši experti, že teda ju máme a že by sme mali urobiť všetko preto, aby sme mali emisnú rovinu a nejaký faktor o konformity nepotrebujeme, potom by to už fungovalo? Ďakujem pekne. V Spojených štátoch amerických takisto nie sú cestné testy, takže to, že oni nám niečo vyčítajú, že my máme faktor konformity, to je také dubiozne. Možné je, že v laboratóriách sú niektoré podmienky, ktoré sú prísnejšie, ale v USA nemajú žiadny cestný test. V tomto ohľade vlastne my vedieme, my sme prví, ktorí zaviedli RDE, a ostatní nás budú nasledovať. Austrália napríklad na medzinárodnej úrovni požiadala, aby sme mali spoločné zákonodárstvo, ale viaceré regióny a krajiny ešte nedo- nechcú. Pretože tento postup RD samozrejme je náročný. Myslím, že sa dá povedať, že Európska únia tu urobila veľký krok dopredu. A pokiaľ ide o škandál Volkswagen, tým sa to celé stalo ešte viac naliehavé, hoci teda už vopred sme videli, že sú tu problémy. My sme sa z USA naučili, že sú tu viaceré testy, viaceré testy na kontrolu vozidiel, to znamená na ceste aj v laboratóriách, to znamená celý ten životný cyklus, ale takisto nám povedali, že sa teraz snažia urobiť niečo také, že chcú mať aspekty nepredvídateľnosti, aby jednoducho výrobcovia nemohli očakávať, čo sa bude testovať. Nemyslíte si, že by sme to mali mať aj my? Non ho ben compreso, forse riferisce a test random, cioè test fatti. Hovoríte tu o tých náhodných testoch, ktoré sú vlastne mimo tých testovacích cyklov. Pre nás RD testy sú tými cestnými testami. Áno, takýto servis technický máme, to je v rámci RD už obsiahnuté že vlastne tá konformita prevádzková musí byť jednoducho overená. My máme 28 úradov, nie jednu ako v USA, takže je možné, že napríklad vozidlo v Taliansku je pripustené a zo strany iného úradu zase by bol problém, pretože tu ide o test, ktorý sa realizuje na vozovke, na ceste a možno v rámci iných podmienok, ale v rámci tých stanovených hraníc, ktoré tu sú, by to ešte fungovalo. Ale takáto konštelácia, počítame s ňou. Áno, máme systém, kde máme 28 členských krajín, ale jedna z vecí, ktorú tu máme v diskusii, je vlastne nominál zo strany komisie a musíme zlepšiť komisijný návrh. To je teda tá myšlienka, že by sme vytvorili Európsku agentúru na to, aby tá agentúra potom robila dohľad nad trhom na úrovni Európskej únie. Čo si k tomu myslíte? Myslíte si, že by bolo dobré, aby sme mali takúto Európsku agentúru, aby tu bol dohľad nad trhom, aby členské štáty nerobili to, čo momentálne robia? Guardi, ehm, la sorveglianza del mercato in generale esiste già da qualche Takže to dohľad už vlastne existuje niekoľko rokov ako taký všeobecný princíp. A na to, aby sa táto realizovala, potrebujú členské štáty zdroje, ktoré musia byť nazbierané. My ich doposiaľ máme pre budúci rok, pokiaľ ide o emisie, ale pokiaľ ide o ostatné aspekty, ako napríklad bezpečnostné komponenty, komponenty bezpečnosti detí, drž- nosenie prilby. A myslíme si, že to nebude nejaká výnimka alebo výnimočný prípad, ale že tieto zdroje jednoducho budú aj v budúcnosti vyčlenené Neviem, či by bolo lepšie, ak by sa to robilo na úrovni Európskej únie, alebo či možno členské štáty by sa mali nejako zomknúť. Európska komisia istotne tieto snahy môže koordinovať a urobiť všetko preto, aby členské štáty svoje zdroje mohli nejako zoskúpiť, ale myslím si, že takéto európsky orgán, ktorý by sa na centrálnej úrovni o toto mal starať, či to chceme podporiť takto, jednoducho nie som si celkom istý. Áno, ja sa chcem poďakovať za to, že ste prišli. Ja poukážem na minulosť aj vzhľadom na to, čo tu ako poslanec v posledných mesiacoch počúvam, mňa by teda zaujímalo, ako vy tých odlišných krajinách, napríklad Taliansko, ale iné krajiny, pokiaľ ide o to typologické autorizácie, ako vlastne spolupracujete alebo nespolupracujete v tých prípadoch, kde výrobca sa snaží zamyslieť nad tým, povedali ste, že sa sústredíte hlavne na Fiat, ale teoreticky by bolo možno, že by napríklad podnik alebo výrobca povedal, že pôjde do Luxemburga, Nemecka, Luxemburska, Nemecka alebo do Talianska, kde by to bolo pre nich najlacnejšie. Ako by ste tomu v minulosti boli zabránili, respektíve ako ste tomu bránili, aby sa takto výrobca orientoval na tú krajinu, kde vlastne ten homologizačný proces je najlacnejší alebo najjednoduchší. Ja si myslím, že na túto otázku som už odpovedal, ale môžem to ešte písomne dodať. Teoreticky to je tak, že pokiaľ ide o výrobcu, ten nemá takú možnosť, aby mal dve alebo tri žiadosti v odlišných štátoch. Môže to urobiť iba v jednom štáte, tú žiadosť o homologizáciu a keď výrobca má pochybnosti, napríklad pokiaľ ide o technické riešenia, tak potom sa obráti na nejaký konkrétny úrad a žiada stanovisko. Ak je toto negatívne, tak stiahne svoju žiadosť a potom teoreticky môže túto žiadosť o homologizáciu podať inde, to je teoreticky možné. Mali sme niekoľko takých prípadov, kde boli negatívne stanoviska, pokiaľ ide o výrobcov. A môže byť, že patričné vozidlo potom bolo pripustené zo strany iného úradu. Ale my sme štátnou organizáciou, a pracujeme nie s cieľom dosiahnuť zisk a z tohto ohľadu nie sme vlastne ani e, sa nevidíme, že by sme boli nútení dávať takéto autorizačné, homologizačné povolenky na to, aby sme nejako na tom zarobili. To znamená, keď sa k tomu vyjadria iné štáty, iné úrady, tak to možno niekedy ani nevieme. Ale dôležitá je jedna vec, nasledovné. Niekedy vlastne my máme dialog s ďalšími úradmi e, v iných štátoch. To znamená, ak výrobca sa obráti na nejaký úrad, tak potom sa vlastne také obežné e-maily ostatným orgánom zašľú, aby sme sa zosúladili a urobili všetko preto, aby sme teda principiálne sa uistili, že či takúto homologizáciu dáme alebo nie. Áno, to som chcel počuť, ale ešte úplne krátka otázka, ak môžem, pokiaľ ide o tie náhodné skúšky. Hovorili ste o tom, že vlastne z vozidiel, ktoré sú už pripustené, zmenilo sa tu napríklad niečo, odkedy tu máme v úvodzovkách ten škandál v Európe. Robíte viac kontrol, iné kontroly. Zmenila sa vaša práca v nejakej podobe alebo forme? Beh, allora, eh, intanto le prove che abbiamo fatto oh, a Napoli. Tie testy, ktoré robíme v Neapole a Turíne, sú vlastne prvkom, kde sa treba sústrediť na to, ako sa vlastne naše vozidla Euro 5 chovajú a správajú. Ďalšie testy sa budú robiť ešte neskôr, nie len pokiaľ ide o emisie, ale aj pokiaľ ide o ďalšie komponenty vozidiel, pokiaľ ide o bezpečnosť. A my ďalej robíme to, čo je v základe napísané, to znamená robíme test konformity produktov, výrobkov, znamená zamestnávame sa aj s procesmi pri výrobe. A robíme teda tieto testy. Pán Gerbrandy. Ďakujem, pani predsedníčka. Boli tu určité náznaky v tomto výbore, že viaceré členské štáty sú menej kritické vo vzťahe k vlastným priemyselným odvetviam ako k iným. Úprimne povedané, pán Erario, možno v tomto prípade Taliansko je ako keby šampiónom v tejto oblasti. Uvediem pár problémov. Fiat je súčasťou viacerých delegácií, pracovné skupiny a tak ďalej a tak ďalej. Taliansko bolo vždy šampiónom, pokiaľ ide o spomalovanie RDE a VLTP postupy. Intervenovali ste, keď nemecké úrady sú v kontakte so súkromnou firmou Fiatom. Ja nevidím žiadny dôvod na to, aby talianské úrady tu intervenovali. A v neposlednom rade, to je moja otázka, tým, že sa umožnilo Fiatu, aby vypol EGR, aby ste povedali, že podľa talianskej štúdie vlastne tieto vozidlá Fiat neemitujú 20 krát viac oxidov dusíka, ako napríklad pri nemeckom vyšetrovaní, ale iba 6 krát. Moja otázka teda je 6 krát viac než právny legálny rámec. To znamená, že vy ako talianský úrad by ste mali konať úplne bezprostredne. Takže už ste kontaktovali KIAT, že jednoducho stiahnete tú homologizáciu, ak sa to nevyrieči v rámci nejakého časového obdobia. Vysvetlite, čo ste spravili, na to, aby ste sa vyhli tomuto problému. Ďakujem, takže začnem na konci. My nemôžeme jednoducho stiahnuť takúto povolenku, pretože vlastne tie povolenky, keď už sú pozitívne, ako náhle sú pozitívne, tak vlastne sú udelované na základe konkrétnych protokolov. Okrem iného my skúmame niečo, čo sa deje nad rámec toho cyklu Ide tu o jasný príklad nelegálneho zariadenia, takže istotne ste mohli požiadať Fiat a spýtať sa, že čo robia a prečo to robia a vy sa vyjadrite k tomu, či je to legálne alebo nie, alebo požiadať vašich francúzských, holandských kolegov, prečo si oni myslia, že tu ide o takýto klamlivý, na takéto klamlivé zariadenie. Takže v prvom rade treba povedať, že my nemáme identifikované žiadne takéto vypínacie klamlivé zariadenia. My sme sa dohodli s nemeckým úradom, možno majú iný náhľad na toto. Trochu sme prekvapení na to, že sa na nás v tomto ohľade obrátili, preto sme sa potom obrátili aj na komisiu, respektíve oni sa sťažovali na komisiu, že to vnímajú oni inak ako Nemecko a teraz Európska komisia má hrať nejakého sprostredkovateľa. Pri normálnom riešení sporu by to možno bolo bývalo iné a takéto tu už máme už od vekov veko, celé veky, to znamená, nemecký úrad jednoducho povie, že majú iný na, pohľad na vec a potom by sa Rím a Berlín k tomu vyjadrili. Okrem iného, my v súľade so súčasným zákonom sme nikdy zo strany Francov alebo Nemcov v písomnej podobe nič dostali, kde by bolo bývalo obsiahnuté, že tieto vozidlá boli u nás ilegálne. To znamená, KVA to urobilo prostredníctvom Európskej komisie, tak teda dobre, ale čo ste teda urobili s Fiatom, keď vlastne Fiat 16-násobne emituje právnu e, povolenú mieru? Kontaktovali ste Fiat, aby riešili tento problém? My sme to z právneho pohľadu neurobili, ja vás zopakujem, a to preto, že vlastne my nemôžeme žiadať od výrobcu z právneho hľadiska, intervenovať takýmto spôsobom, pretože vlastne táto povolenka, keď už je uvedená, tak je uvedená. To znamená, že v rámci NEDC, čo sa nenašlo, nemôže byť potom práva žiadaná zo strany talianského úradu. A ja tu jednoducho uvedem ešte raz ten policajný príklad, ktorý som tu mal. Nie, možno, že ste ma zle pochopili prípade Fiatu vlastne sme mali aj testy mimo toho cyklu. Napríklad mali sme tu cyklus, ktorý sme riešili pri zmenených teplotách, pri iných podmienkach na ceste a úplne jasné bolo, že vozidla pri týchto podmienkach jednoducho emitovalo oveľa viac. Ale keď jednoducho v laboratóriu alebo na ceste sa to vozidlo správalo v rámci tých stanovených hraníc, tak jednoducho to je dôkaz toho, že tam nie je to klamlivé zariadenie. To je jednoducho nemožné, pretože jednoducho podľa tých laboratórnych testov, ktoré trvá iba 20 minút, tu hovoríme o 22 minútach, to znamená T plus 20 minút vlastne v rámci e, tohoto testu neexistujú, takže nemôže byť ten istý spôsob chovania sa motoru na ceste v laboratóriu. Áno, to my vieme veľmi dobre, ale keď to aktuálne tie aktuálne zákony na predpisy, že treba testovať to či ono, aspoň v minulosti to tak bolo, tieto normálne prevádzkové podmienky sú vlastne ukotvené v rámci RDE. Ale v minulosti jednoducho v tomto ohľade sme nemohli intervenovať. To hovorí Európska komisia dokonca aj samotná. V rámci prijatia tých ustanovení týkajúcich si RT. E tam sa hovorí, že vlastne vozidlo v normálnych podmienkach sa takisto musí držať týchto podmienok. Môžeme to všetko merať v rôznych podmienkach, v horách, na Antarktíde alebo kdekoľvek, ale boli by tu odlišné výsledky. Pán Zalba. Ďakujem pekne. Takže ešte raz k tomu, čo som sa pýtal v prvej otázke. Zdá sa, že máte tú tendenciu v tom duchu, že tu nie sú žiadne rozdiely, pokiaľ ide homologizácie v tých jednotlivých štátoch, ale ako si dá vysvetľujete to napríklad, že v takej krajine ako Luxembursku, ktorá táto krajina nemá žiadneho výrobcu aut, prečo je možné, že vlastne práve tam sa tak častokrát žiada o homologizáciu Poi le autorità lussemburghesi che credo le autorità lussemburghesi na to by možno mohli reagovať luxemburské úrady, ktoré sa pravdepodobne aj dostanú do vášho výboru a vyjadria sa. Vieme, že Luxemburg sko- eh, akredituje viaceré druhy služieb. To znamená, že luxemburské úrady sa síce nachádzajú v Luxembursku, ale technické služby vlastne pod taktovkou Luxemburska sa môžu nachádzať aj v Taliansku. Ale je to takto prepojené s jednotlivými krajinami, pokiaľ ide o tie ich testy a homologizácie. Je možné, že Luxembursko vlastne potom berie na seba tú zodpovednosť, ale ten systém toho typologizačného procesu závisí od tých služieb, ktoré sa možno vykonávajú v iných krajinách. Luxembursku sa môže zorganizovať tak, ako to považujú za najlepšie, pokým sa e, doplňa pokým sa plní litera tých predpisov, predovšetkým pokiaľ ide o normy, ktoré treba dodržiavať. Ale samozrejme v plnej miere vám dávam za pravdu, môže to tak byť, možno to aj pri iných oblastiach ide takýmto spôsobom, netýka sa to iba Luxemburska. Ďakujem pekne, pán Erario. Ďalšia otázka. Takže pokiaľ ide o tú predchádzajúcu otázku, ktorú som sa spýtal, pokiaľ ide o tieto nové homologizačné postupy. Ako hodnotíte to vy, že bude to ľahké pre priemysel, aby sa prispôsobilo vzhľadom na to, že vy ste už eh, predtým prejavili eh, zdráhanie voči keď ste hovorili, že je to zložitý proces eh, technického hľadiska, takže eh, bude eh, ľahké, aby sa automobilový priemysel rýchlo na to prispôsobil a vzhľadom na to, že na druhej strane Európa je vodca, tak veľa z pracovných miest závisí od tohoto automobilového priemyslu. Partiamo dal presupposto che l'industria europea my vychádzame z toho, že európska branža vlastne z viacerých dôvodov je donútená produkovať dizlový motor a dizlové vozidlá, musíme dodržiavať hodnoty úrovne CO2 a odhľadnúť o to, samozrejme sa stále viac stáva významnejšie aj elektrické vozidlo a viacerí výrobcovia teraz musia urobiť, čo je možné, predovšetkým pokiaľ ide o tých, ktorí vyrábajú malé vozidla na to, aby v takýchto malých vozidlách, ktoré nemôže byť zároveň drahé, aby tu bola celé, celá palta technických zariadení, aby sa robilo všetko preto, aby jednoducho za všetkých podmienok boli tieto emisie dodržiavané. To znamená, vyžaduje si to komplexné technológie, ako napríklad SCR, áno, to súvisí s poplatkami a pri tých lacných vozidlách to jednoducho je problematické. Môže to viesť aj k tomu, že výrobca sa napríklad rozhodne pri tých malých vozidlách uplatňovať iné druhy motorov a dízlové motory uplatňovať menej, ale jednoducho súvisí to aj s nákladmi a netýka sa to iba talianských výrobcov. Pán Erario, počúvam váš pozorne, sú tu viaceré otázky, predovšetkým pokiaľ ide o tú vašu reakciu číslo 9 v tom dotazníku hovoríte, že tu nie je definícia normálneho, normálnej prevádzky, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o tie testy. Čo si o tom myslíte? A týka sa to aj brzd vozidiel. Akože že vidíte, že môžeme mať takúto definíciu normálneho využívania, či nie? Grazie per la domanda. Certo, ma la prova di frenatura si... Ďakujem pekne za otázku, samozrejme, ale takto sa samozrejme meria na ceste. Brzdy sa e, merajú na cestách, v skutočných podmienkach, nie v laboratóriu, kde sa vozidlo nehýbe. To znamená, už vopred sú tu rozdiely, pokiaľ ide o testy brzd a pokiaľ ide o testy emisí. A správanie sa vozidla na ceste je samozrejme oveľa bližšie realite, keď sa to testuje práve tam. A pokiaľ ide o emisie, tak tam je to zasa iné. Normálna prevádzka, ako som povedal, sa v budúcnosti bude testovať v rámci podmienok RDE. Aby sme, a chceme sa poďakovať Európskemu parlamentu, že vlastne toto prijal a podporil a že vlastne v Európe máme tieto nové možnosti. Je teda možné mať testy na ceste, pokiaľ ide o brzdy, ale v prípade emisí sa to jednoducho nedá. Dobre, ale zdá sa mi, že keď vás dobre počúvam, tak vlastne ste tu na to, aby sa prijal aby sa jednoducho robili tie homologizačné testy, ale zároveň vy musíte robiť všetko preto, aby, tie, aby sa plnili tie hladiny, ktoré sú stanovené pre normálne cestovné podmienky. A v súčasnosti vlastne vidíme, že dve tretiny, dve tretiny všetkých týchto nadmerných hladín by neexistovali, ak by sa tieto bežné podmienky brali do úvahy. Z tých prípadov úmrtí e, je 21 tisíc, tie sa týkajú iba Talianska. Myslíte si, že skutočne uvedomujete si, že treba dodržiavať tie nariadenia v celku a nie len v kontexte homologizačného cyklu, kde sa plnia tie certifikačné podmienky. Uvedomujete si to? A druhá otázka, urobili ste vlastne čo? Čo ste urobili na to, aby ste garantovali článok 5a, aby ste urobili všetko preto, aby tieto vozidla jednoducho dodržiavali tie limitné hodnoty? Ďakujem pekne. Je tu rozdiel. Emisné testy sa realizujú v laboratóriu, ale od roku 2017 to bude už na základe RD aj na cestách. Pokiaľ ide o brzdy, tieto sa vždy testovali na cestách, to je niečo úplne iné a to sa nedá porovnať. To sú jablka a hrušky. Testy na brzdy, tam máme úplne inú typológiu, ktorá vlastne sa vždy realizovala na cestách a RDS sa vlastne až teraz zaviedla a od roku 2017 sa to bude merať takto. Predtým tie emisné testy sa robili iba vždy v laboratóriách na to, aby sme zabezpečili určitú porovnateľnosť. Prečo teda sme neuplatnili článok číslo 5? Článok 5 je ukotvuje nejaké veci, pokiaľ ide o implementáciu, právnych aktoch komisie, v vykonávacích aktoch tu nie je žiadny, žiadna odvolávka, to znamená, členské štáty nie sú donútené uviezť, aké stratégie alebo aké emisné stratégie oni uplatňujú. To vlastne prichádza až z RDE. A pokiaľ ide o tých ťažkých užitkových vozidlách, tak tam je to iné, ale to neexistovalo pre osobné užitkové vozidlá. Medzičasom vlastne toto prispôsobenie už realizujeme na to, aby sme v kontexte RDE pri výrobcoch mohli žiadať to, aby sa tá emisná stratégia dala najavo. Predtým bolo ťažké jednoducho takéto porovnateľnosť realizovať. Pán Erario, sme na konci tohto vypočutia. Nie sme však na konci celej palety otázok, ktoré sme sa chceli spýtať. Chcem vám pripomenúť, že budúci týždeň budeme mať Fiat Takže viaceré otázky, ktoré ešte boli ťažké na, na zodpovedanie dnes, budeme mať budúci týždeň, budeme mať KB a zajtra. Uh, so there's uh, a, lot of uh, opportunity to ask a lot of questions. We always... Tu veľká možnosť spýtať sa otázky. My sme vždy otvorení aj na tie pra- písomné od- zodpovedanie otázok, pretože tieto, sa ponúkajú ďalšie otázky a chcem sa spýtať a požiadať kolegov, aby to Spýtali sa tie otázky písomnej podobe do 17. Novem, októbra. Ďakujem pekne pánovi Eráriovi za zodpovedanie ťažkých otázok, ťažkým témam. Ďakujem pekne, že ste prišli a za vaše odpovede. Ďakujem. Ďakujem pekne a ja vám. And you have no

colleagues to keep track of our timing, which we still are, so there's no problem. Dobre, kolegovia, sme dobre v čase, takže dovolte mi privítať teraz pána Alexa Burnsa. Je Chief Executive Officer z Millbrook Group e, zo Spojeného kráľovstva. Hneď dostanete slovo. Myslím si, že tá prvá časť už bola veľmi dobrá, aby nás uviedla do problematiky nech sa páči, máte slovo a potom, a, a potom si povieme ďalšie veci, potom budú otázky. Takže kolegovia, kolegyne, poprosím vás trošičku sa skľudníme. Dobre. Dobre, Volám sa Alex Burns, som za, zastupujem podniky, ktoré, podnik, ktorý a, niesie meno Milpro Group, máme tu zariadenia ponou Krausov. V Fínsku sme nezávislí, objektívni a, a máme tu kvalitatívne systémy, ktoré sa externe kontrolujú vedieme, realizujeme od 70. rokov emisné testy, takisto sa snažíme vytvárať porovnávania s inými zariadeniami, tak aby sme e, zabezpečili, aby tieto testy boli v súlade s priemyslom. My, e, my e, poskytujeme výsledky na certifikáciu, certifikačné testy však tvoria len veľmi malú časť našej aktivity, ale pod ponúkame takisto poradenskú službu a podporujeme pre všetkých malých výrobcov automobilov, tak aby mohli lepšie eh, vnímať, aké testy sú potrebné, aby mohli dodržiavať, aby mohli dodržiavať eh, um, eh, legislatívu. Milprok požiadal, aby sa vyvinuli testové, testovacie cykly tak, aby sme mohli Eh, pokryť reálny, eh, reálnu prevádzku a takisto eh, sme chceli, aby sa vyrábali aby sa vyrábali vozidla, ktoré lepšie odpovedajú ochrane životného prostredia. Takisto sme mali sme hovorili o tom, že napríklad obchodné cykly, pardon, autobusové cykly v Londýne sa vyrábajú už ekologickejšie. V laboratóriu spolupracujeme s VCR, takisto s certifikačnými orgánmi a s technickými orgánmi. To znamená, čo sa týka integrity testov, tieto sa kontrolujú VCR E, tieto, všetko toto to, to sa <laughs> zapisuje, zaregistruje v príslušných protokoloch. My sa snažíme, aby boli tie testy e, zrealizované korektne, takisto e, informujeme o dosiahnutých výsledkoch nechce, ale nehovoríme, či sú tie testy dostatočné alebo nie. Milprok má určitý obchodný model, pretože ponúkame nezávislé testovacie výsledky a myslíme si, že nekorektné e, výsledky testov by mohli e, poškodiť imidž nášho podniku. Pán Kaprandy, Ďakujem, pani predsednička, ďakujem vám za vaše úvodné, úvodné poznámky. Pred cirka troma týždňami sme mali niekoľko vašich kolegov mm, pozvaných v Luxemburgu a v Trezbizmi a Nemecku a musím povedať, že čím ďalej, tým viac Zistujeme o e, celom tom svete typových certifikátoch a certifikátov a testov. Čo, sa, eh, čo mňa však dosť znepokojilo, že toto celé, eh, celá, eh, celý tento postup na kontrolu konformity ty um, možno si vyžaduje nový postup. Nie je to síce vaše zrejme, uh, vaša zrejme parketa, ale uh, musíme sa tomu venovať. Áno, áno, niekoľko tých testov, ktoré sa robia pre výrobcov automobilov sú uh, vyložené na to, aby sa robili ako testy konformity. Áno. Dobre, a po, podielate sa tiež na kontrole konformity pre služby? Myslíte na tom hodnotenie trhu? Áno, to môžeme robiť, ale uh, my už niekoľko rokov nemáme um, zmluvy, ktoré by toto, um, v rámci ktorých by sme to realizovali. Dobre, takže prosím vás, keď uh, sa mýlim, tak ma skorigujte. Väčšina um, vlastne patrí um, výrobcom a tu, sú uh, typové certifikačné orgány alebo uh, takisto E, orgánov, ktorí kontrolujú konformitu. Ale, väčši, ale niečo sa netestuje vôbec a to je software. Je to tak? Poprosím vás s mikrofonom. My e, dostaneme vozidlo od výrobcu teda na to, aby sme ho mm, otestovali a my realizujeme príslušné testy a, a e, robíme to s tým vozidlom. Mm, no, pokiaľ sa nejaké vozidlo vyrobí a OEM potrebuje pre tento produkt určitý certifikát, konformity. Medzi čase sa môže ten software však zmeniť a tento software sa potom, sa medzi tým vlastne nekontroluje. Potvrdí sa konformita produktu, ale kým sa to vozidlo dostane do prevádzky, tak e, sa nerobia žiadne testy e, na to, aby e, sa potvrdila konformita alebo nie. Áno, no tak ale pre výrobcu, pre producenta je to povinnosťou, aby potvrdil, že presne to vozidlo, ktoré sa certifikovalo, bolo uvedené do prevádzky na cestách. Pokiaľ by sa tam niečo menilo, tak sa musí požiadať o novú certifikáciu, novú certifikáciu alebo konformitu zhody. Takže pokiaľ vy ste to vedeli vy. To znamená, že výrobca samotný má veľkú časť, alebo znáša veľkú časť tých zákonných e, povinností. Takže a úloha výrobcov v tomto konaní je skutočne uh, veľká a je to dosť veľká záťaž pre výrobcov. Takže my, e, by sme, my v Taliansku by sme chceli, aby sa tento postup zmenil, aby sa to, eh, aby to bolo lepšie, ten postup bol lepší a a, a férovejší. No, podľa mojich názorov, eh, tak je potrebné, aby sa... Eh, vy, vy vlastne máte, pardon, vy vlastne máte strážiť, aby sa dodržiavali tie legislatívne podmienky. My nemáme nič na to, aby sme zistili, že e, výrobcovia toto zneužívali. Podľa môjho názoru e, výrobcovia berú tieto povinnosti veľmi vážne. Moja posledná otázka sa týka tej veľkej diskrepancie medzi laboratórnymi výsledkami testov a výsledkami RPE. Teda v prevádzke, myslím si, že už niekoľko rokov o tomto viete. Nuž, a boli ste e, na tom zúčastnení a akti, účastnili ste sa na tom aktívne, aby ste napríklad informovali orgány, aby ste um, postupovali proti tejto diskrepancii, alebo nie? No, áno, boli, zistili sme tieto nie, diskrepancie, tieto nedostatky, robili sa uh, štúdie a testy v minulosti a tieto testy a štúdie ukázali, že táto diskrepancia, tieto diferencie medzi emisiami po v, zma, v zmysle cyklu LDC a iných cykloch veľmi, e, sa veľmi odlišujú, teda e, ten rozdiel tam je veľmi veľký. A bolo nám to vysvetlené tak, že MEDC testy sú zastarané. Toto bol argument e, a samozrejme, že to v jednotlivých vozidlách tiež závisí od toho, ako ktorý, ten, ktorý vodič so svojím, so svojím automobilom zaobchádza. Pán Zalba? Ďakujem Eh, ako viete, eh, keď sa pozrieme eh, do histórie, tak keby existovala legislatíva alebo norma európska, ktorá bola prísnejšia, hlavne na európskej úrovni, čo by sa stalo? Stalo by sa to, čo teraz vidíme v týchto dňoch? Um, thank you. I think that... Ďakujem. Ja si myslím, že keď e, boli nejaké odlišné cykly, ktoré boli nejakým spôsobom e, stanovené, tak aby sa ten cyklus e, aktualizoval, tak by sa bolo zistilo, že, že tie vozidla neodpovedajú tým cyklom. No neviem, je jasné, že pokiaľ sa nejaký cyklus E, stanoví, tak potom sa od výrobcu žiada, aby, sa, aby ten e, cyklus sa dodržal. Pokiaľ nie, tak musí výrobca reagovať. Ale keď sú však tie E, keď však sú tie testy zastaralé a vytvárajú nejakú diskrepanciu a sú tu nejaké rozdiely medzi, zásadnými medzi zákonnými a obligáciami a reálnym svetom. A kedy ste mali pozrenie o používaní takýchto zariadení, keď vyšla tá správa, alebo mali ste nejakú intuíciu alebo vnímanie, že niečo sa dialo? No intuition about it. We were very shocked when the, when the scandal broke last year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 de la comisión technológiami navrhnúť. Myslíte si, že s tými e, technológiami by e, existovalo riziko, že sa takýto škandál vyskytne? Myslíte si, že keby e, komisia bola dostatočne ambiciozna, mohla byť zabraniť takýmto škandálom v budúcnosti? Myslím si, že um, odsúhlasenie týchto emisných testov RDE a týchto nových uh, cis, uh, cyklov v laboratóriách skutočne prináša za sebou zmeny, ale výrobcovia samozrejme musia vyrábať vozidlá, ktoré uh, odpovedajú týmto požiadavkám. Ja považujem za potrebné, aby výrobcovia zostali um aby zostali, aby, aby nezaspali teda, pretože sa všetko mení a aj pre vozidlá, ktoré už sú jazdené. Pán Gizike? Ďakujem pani e, predsednička, ďakujem pán Burns, ďakujem za to, že ste k nám prišli a že e, vaša organizácia zodpovedala tiež písomne naše otázky, ale dovolte mi venovať sa uh, Eh, otázkam eh, tým, eh, tým, našim, tých našich rozprávodajcov, ktoré sa pýtali na software. Tie, tento výbor pre prieskum výfukových splodín, tu sme videli, že Problém je v softveri. Vy ste hovorili, že ten, tú oblasť softvéru uh, vidíte vy v oblasti pôsobnosti a kompetenciách výrobca a, a vychádza sa z toho, že ten softver ich uh, odpovedá uh, zákonným ustanoveniam. Čo sa týka legislatívy, tu je veľmi dôležité, aby sa, uh, aby tu nevládlo len, uh, nevládla len dôvera, ale aby sa aj kontrolovalo. Môžete vy ako nezávislý kontrolné, nezávislé kontrolné laboratórium zaviesť do oblasti softvéru viac transparentnosti? Máte vôbec dostatok expertov, ktorí by nielen dôverovali, ale aby mohli aj operatívne kontrolovať práve túto oblasť? Ďakujem. Áno, celá táto oblasť je dosť komplikovaná. V podstate, pokiaľ Ehm, chcete testovať nejakú sadu zariadení a toto sa musí ehm, a tento svet sa musí vlastne e, kontrolovať s iným. No, je to ťažké. My sme vyvinuli naše testy na základe existujúcich e, úprav a pokiaľ by sa vyskytli nejaké nové úpravy, musia sa naše zariadenia takisto aj e, príslušne upraviť. Určite je to možné. Určite sa dajú tieto kontroly v jednotlivých vozidlách zrealizovať. Myslím si, že by sa našlo technické riešenie, aby sa mohlo, mohol testovať tiež software, pokiaľ a nám to niekto predpíše. Znamená to, že by ste dnes už boli v stave e, robiť takýto softverový ček, alebo by ste, sa, alebo by ste museli tieto, tie zdroje, tie zdroje e, vybudovať. E, pretože pokiaľ to nerobíte bežne, tak si neviem predstaviť, že by ste mali nejakých 100 softverových expertov, ktorí by to vedeli e, zrealizovať. Museli by ste ich prijať, ale museli by ste si tieto zdroje vytvoriť. Či? Áno, to je správne, samozrejme, samozrejme. Tu by sme potrebovali samozrejme určitý čas, aby sme organizácie, ako je e, naša, aby sme poskytli čas, aby si dobudovala tie kapacity, ktoré sú potrebné. Dobre, takže teraz trošku odbočím od témy software, prejdeme na tému hardware, tak povediac. Vo vašich písomných odpovediach ste v e, otázke číslo 4 hovorili, že automobiloví výrobcovia e, ma, možno by mohli pre preferovať určité certifikačné zariadenia, pretože sú tu rozdiely v členských štátoch. Toto nekonkretizujete. My sme práve v tom vypočutí talianského kolegu zistili, že sú tu rôzne interpretácie pri aplikácii európskeho práva a Nemecku napríklad a Taliansku neinterpretuje jednotlivé ustanovenia EU legislatívy jednotne. Myslíte si, že sa toto využíva zo strany výrobcov? No, áno, v našej odpovedi sme eh, chceli ukázať, že je veľmi eh, dobre eh, možné, že by sa predpísal, ktoré testy je potrebné urobiť na to, aby sa takéto certifikačné miesto to eh, splnilo dostatok, eh, dostatok podmienok na to, aby mohlo takýto, takéto vozidlo certifikovať. My si myslíme, že technická služba či, či certifikačný orgán musí kontrolovať vozidla. Samozrejme, existujú mnohé vozidla jedného typu, ktoré musia byť, musia byť skontrolované a musí byť preotestované na to, aby sa uh, vôbec uh, vydalo takéto uh, typové, ty, aby sa vydalo typový certifikát a nemáme tak veľa certifikačných miest. No, nemáme vlastne žiadne hodnoty ty, eh, pardon, nemám žiadne, žiadne signály alebo žiadne výsledky, že by sa uh, diferentne interpretovali výsledky testov. Tie výsledky sú v podstate uh, jasné, relatívne a musia byť porovnateľné. Mm, áno, mm, pani Dali. Ďakujem, pani predsednička. Áno, mikrofón. Dobre, ďakujem vám, pán Burns, že ste eh, k nám prišli a že nám odpovedáte na otázky. Váša písomná odpoveď na otázku číslo 6 ma zaujíma. Teda sú tie tu tu sú uvedené nejaké reprezentačné alebo teda, um, sú nejaké vozidla, vy ste povedali, že sa to robí podľa jednotlivých služieb. Mohli by ste nám, prosím, uh, osvetliť, čo ste mysleli touto odpovedou, či majú výrobcovia skutočne momentálne e, takú flexibilitu, aby si trochu upravili práve tieto testované vozidla za účelom vykonania týchto testov alebo nie. No, sú, sú možno oblasti, kde sa možno, mm, kde by sa možno mohol, trochu to, mohol to vozidlo trošku upraviť, napríklad tlak vzduchu, Um, pokiaľ máte to vozidlo postavené v laboratóriu, tak máte vyšší tlak napríklad. Um, no, pokiaľ nie je to, nie, teda nemôžete tam uh, zmeniť tak ten tlak, že by ste tam vám pra, praskli vedenia, hej, ale to znamená, že len uh, napríklad uh, oproti laboratóriu je tlak vzduchu vo vozle zrejme vyšší ako, ako na ceste, no to je jedno a potom uh, sú určité technické špecialiste, uh, sú istí špecialisti, ktorí uh, E, ktorí nám hovoria napríklad, že jednotlivé odpory sa menia vyšším tlakom, no, či je to OK, alebo či je to prípustné, či sa to skutočne, čo skutočne odpovedá tomu, čo sa na ceste, na ceste deje, no neviem. No ale na základe tej praktiky sú známe, ale v, v podstate tie vozidla môžeme tak či tak e, otestovať, že máme mm, ob, obvykle metódy a vozidlo, ktoré sa vôbec nezmení a tie emisie sú sú eh, a, a tie emisie eh, sa pohybujú vlastne v limite. No neviem, takisto tlak v pneumatikách, eh, ten variuje občas. Um, a ty, čo najviac eh, eh, so mnou riešia otázky je, že ako naplná nabitá batéria pri začiatku testu a tak ďalej, ale je to dosť eh, obmedzené, to je všetko. Ale otázka je, či by tieto situácie nakoniec nevedli k výsledkom, ktoré nie sú reprezentatívne k skutočnej prevádzke na ceste? Nie, myslím, že cieľom je vždy, aby to, auto bolo vždy čo najbližšie k autu, ktoré by bolo v prevádzke bežnej. Takže ak treba robiť zmeny, aby sa e, zabezpečila e, bezúnosť e, testu a jeho opakovateľnosť a bezpečnosť, ako napríklad tlaky v pneumatikách, tak potom to vnímame ako priateľné a to nariadenie musí byť upravené s pamäťou na to a technický výbor musí byť o tom uzrozumený. Ja som zvedal, že či vaše služby predtým už zamietli e, homologizovať e, auto nejakého výrobcu. My nevydávame e, výrok, že či zamietnúť alebo schváliť. My len robíme skúšky a potom to robí príslušný orgán. Mali sme v minulosti prípady, kedy vozidla neprešli testom a museli byť upravené. Sorry. Sorry. Have you ever challenged a mm, vy ste niekedy uh, napadli uh, výrobcu, keď ste im podsunuli, že dali do skúšky nereprezentatívny model? To sa nestalo v časoch, odkedy som Milbrook, to je 3 roky a ja som mnohých, pred mnohými rokmi počul, že bol prípad, kedy bol spochybnený ten model vozidla, e, ktorý bol daný do skúšok e, a e, my to všeobecne sa stretáme s tým, že um, tie vozidla sú v súlade s tým, čo sa um, skúša a um, tí výrobcovia o tom vedia. Pán Herbrandy. Ďakujem, pani predsednička. Je to môj šťastný deň ja by som e, rád som e, prediskutoval e, pojem normálne podmienky prevádzky, pretože to je ústredná téma v našom vyšetrovaní. Vytvrdíte v odpovede na otázku číslo 9, že normálne podmienky e, použiteľ prevádzky nie sú dostatočne zadefinované. Na druhej strane, napríklad e, my tu máme od e, francúzského e, ústavu také, že oni hovoria, že normálna prevádzka znamená priemerná prevádzka mimo laboratórnych podmienok. Takže oni sa domnívajú, že je to dostatočne jasné a že to, čo robí auto mimo laboratória. V prvom rade moja otázka je, že či ste niekedy žiadali vaše národné orgány aby vyjasnili túto definíciu, alebo či ste Európsku komisiu vyzvali, aby um, zabezpečila väčšiu jasnosť tej definície. Some... Nie, pokiaľ viem, tak sme nezdali um, vyjasnenie tejto definície, ale um, úplne povediac, um, na, týmto sa nemusíme zaoberať, pretože naša úloha uh, ako laboratória je, aby sme urobili predpísané testy laboratória, my robíme teda um, testy emisí NDC. To je v poriadku, ale váš ďalší predmet e, podnikania je konzultácie a e, nie, že pomáhate výrobcom aut, aby prešli tými skúškami, ale vy im vysvetľujete, že čo treba, aby sa hom- homologizovali. A tu e, váš výklad e, bežnej prevedzky je zásadný, pretože keď e, vy by ste podali vo vašej úlohe konzultantov, že tieto auta tiež musia naplniť emisie limity na ceste, tak potom samozrejme e, vaše usmrtnenie je kľúčové. You know, to... Myslím, že k tomu môžem povedať, že my e, sa odvoláme späť na naredenia a, a hovoríme, že e, toto sú skúšky, ktoré musíte splniť, ak chcete byť homologizovaní v EÚ. A potom sa vrátime k tomu, keď e, test, ktorý musí ja prejsť, e, teraz je NDC cyklus alebo RDA v budúcnosti A. Ide o definíciu toho testu a e, o tej hovoríme e, našim zákazníkom a nie vysvetlenie, čo znamená bežná prevádzka, pretože nie že žiadna regulovaná skúška test, ktorý hovorí, že musíte e, napodobniť alebo replikovať bežnú prevádzku. Takže pri našom poradenstve s zákazníkom hovoríme a vysvetľujeme, akú skúšku musia prejsť, aby boli homologizovaní. Áno, ide presne uh, tú skúšku a preto sme rýchlo uh, vyvinuli tie nové skúšky RDE. Jedna ďalšia otázka. Vy nekonzultujete e, klientom ako ľahšie splniť tie skúšky a myslím si, že to je správne, ale vy uh, viete, um, veľa trikov, poznáte veľa trikov, ktoré možno využiť, aby ľahšie uh, prešli e, tými skúškami. E, mohli by ste vynovať e, tie triky, keby ste vy dávali takéto poradenstvo potenciálnym klientom? Úprimne povediac, my nepoznáme zásobu trikov na splnenie skúšok. Vozidlá, ktoré sú predvedené na skúšku, sú skúšané a e, je tu veľmi e, malá možnosť, aby boli upravené oproti tým e, vozidlám, ktoré plánujú využívať a oni sa testujú predpísaným spôsobom. Takže ak tam sú nejaké triky, tak musia nastať pri vývoji vozidla a do toho my sa nezapájame. My sme zapojení do testovania toho, čo je e, vyvinuté. My podporujeme, alebo môžeme podporovať ľudí, ktorí to vyvíjajú, aby oni mohli e, to zmeniť e, v tom vývoji a e, zhodnotiť, či to vozidlo sa uberá správnym smerom alebo nie. Um. Mne je dosť e, ťažké tomu uveriť, pretože keď som našiel e, jedno z týchto skúšacích zredení, tak mi bolo úplne jasné, že technici, ktorí robia tie testy, vedia všetko o tých e, autách. A vieme, že bývalý e, komisár e, Podačík e, písal o odladených autách, ja tomu hovorím triky, že veľa aut bolo odladených, aby ľahšie prešli skúškami. Teda je ťažké mi uveriť, že vy nepoznáte tie triky. Pre vás možno to nie sú triky, ale bez na prax. Takže dovolte mi položiť ináč otázku, že tie auta, ktoré e, vy testujete pre homologizáciu, môžu automaticky jazdiť na ceste a boli by potom podľa všetkých e, predpisov spôsobilé jazdiť na ceste? Áno. Myslím si, že výnimka môže byť, že uh, tlaky v pneumatikách môžu byť príliš vysoké na prevádzku na ceste a um, to je v závislosti od toho spôsobu, akým sa um, testujú auta v laboratórii, ale môžete vypustiť trochu vzduchu z pneumatika a potom môžu tie auta jazdiť na ceste. Pane Kort. Good afternoon and thank you for being here. Uh, mm, Dobre poludne, ďakujem, že ste tu. Ja by som e, rád e, prešiel na eh, odpovednú otázku Syrie, kde sme eh, videli viaceré príležitosti, kedy rôzne homologizačné orgány eh, vykladali ten predpis o naredenie rôznym spôsobmi v rôznych e, prípadoch e, skúšania certifikácie. Mohli by ste podrobne o tom povedať, že aké príklady ste videli e, tých rôznych výkladov, naredení a predpisov? Myslím, že tie hlavné by sa hlavne týkali tej definície najhoršieho prípadu. Že boli tu že do istej miery to závisí od zhodnotenia, že aké auto, aký uh, interval alebo rozsah aut uh, je v konkrétnej homologizácii a ktoré vozidlo z e, tohoto intervalu alebo výberu aut má najhoršie emisie, ktoré budete testovať a že či je to isté, že práve ono bude mať najhoršie emisie, alebo či si musíte vybrať 3-4, ktoré môžu byť každé z nich to najhoršie a tieto všetky testovať a to samozrejme potom zmení náklady a čas, e, ktorý to trvá, hlavne čas, e, ktorý to trvá na e, prevedenie homologizačných skúšok, ak musíte skúšať 4 krát toľko vozidiel, takže homologizácia v skutočnosti pokrýva eh, jednu, ne, nepokrýva jednu konkrétnu konfiguráciu vozidla, ktorý sa predáva zákazníkom, ale viacero konfigurácií, takže eh, musíme, eh, raz niekto musí rozhodnúť, že akú konfiguráciu zvolíme do tých testov, aby sme boli dostatočne si istí, že všetky vozidla, ktoré spadajú potom, budú tým pádom spôsobile. A keď vidíte, že homologizačné orgány želajú viac skúšok, tak E, zaznamenávate, že menej často ich žiadajú pre homologizačné účely? Ja nemám o tom e, údaj. E, my nemôžeme ukazovať prostom, že oni požadovali viac skúšok a preto boli zvolené. Musíme sa pýtať výrobcov vozidel, že ako si vyberajú orgán pre homologizáciu, často je to preto, že to je ich miestny orgán, alebo často aj pre, čas, e, ktorý to trvá, aby sa vykonala tá homologizácia, takže často e, trvia preto, že si vyberú miestne, aby ich e, výrobok sa a dostal čo najskôr na trh. My sme sa pýtali výrobcov auta, veľmi k týmto veciam sa nechcel vyjadrovať, čo bolo prekvapením. A k ďalšej otázke, keď sme nazvali, našli vašich kolegov v Nemecku, tak sme mali zaujímavé zistenia o tom štandarde zlaté auta a oni um, používajú tzv. cost down test, um, čo je nová terminológia pre mňa. Môžete um, nám uh, povedať, že kto určuje tie, um, ten test um, cost down parametrov? My veľmi zriedkavo robíme e, tú skúšku cost down a my e, častejšie robíme ten test emisí na dynamometrii, čo ste asi častejšie videli v laboratórii a tento... A, a kto robí teda cost down test? Ďalšie testovacie zariadenia, ktoré majú lepšie vybavenie. Takže my um, máme drahu, ktorú môžeme používať na cost down test v Spodnom kráľovstve, kde počasie je premenlivé a naša drah je dosť e, krátka, je to 1,6 e, km zvyčajne eh, potrebujete dlhšiu dráhu, je to ľahšie robiť na eh, dlhšej dráhe, takže ľudia zvyčajne chodia protestovať do Južnej Európy alebo USA alebo na iné miesta, kde je spolahlivejšie počasie a dlhšie eh, dráhy. Spolahlivejšie počasie alebo um, počasie, ktoré zabezpečuje lepšie výsledky, pretože nám uh, hovoria, že výrobcovia aut uh, týmto uh, určujú parametre znam testu a že vy ako testovacie laboratórium musíte používať tie um, parametre pre cost testy. No. Áno, je pravda, že my dostávame parametre do cost testu E, nie od výrobcov, ale preto, že ten cost down test je súčasť celej homologizácie a ten je rovnako dôležitý ako e, test emisí na dynamometri. Takže cost down test sa musí e, vykonávať E, pri rovnakých podmienkách a za dozoru ako aj test emisí na dynamometri, takže e, sa musí vykonávať v laboratóriu a pod dozorom technických služieb a to musí e, byť tento pod dohľadom orgánu pre homologizáciu, takže Kozdan je súčasťou testu emisí. You know, very... Aký je dopad, pretože vieme, že tieto parametre môžu byť veľmi dobré stanovené a aké je mm, dopad na vaše výsledky e, v závislosti od e, tých e, parametrov cost down testu? Výsledky cost down budú mať dopad na test emisí ale o neviem o koľko, keď, keď sa stanovia iné cost down parametre, viete dopad, aký to bude mať? Nie, my sme stanovili koznom parametre, ktoré nám dajú, alebo ktoré sami niekedy naveriame a tieto používame aj v teste. A očakávali by sme, že tam bude istý percentuálny rozdiel, ale neviem, koľko by bol interval medzi zlým a dobrým cost-down. Ehm, auto je predložené, prezentované ako cost-down a test sa robí opakovateľne a potom by to mal byť eh, pomerne malý rozdiel medzi jedným testom cost-down a druhým ale tieto parametre nie sú v reálnom živote pravdivé. Neviem. To treba jednoducho sa potom pozrieť na ten dohľadný úrad a ľudí, ktorí tam pracujú, ktorí robia takéto testy, aby sa dalo porovnať tieto, vý, tieto výsledky s pôvodnými výsledkami. Pani Evi? Io torno nuovamente sulla questione delle golden cars perché Ďakujem, tak pozrime sa na tú otázku Golden Cars. Pretože podľa správy Európskej agentúry pre životné prostredie agentúra uvádza asi 8 rôznych možností, ktoré sa dajú využiť v rámci laboratórnych testov. Jedno tu už bolo spomenuté, pneumatiky, Agentúra pre životné prostredie uvádza ďalšie veci, ako napríklad alternátor alebo používanie e, špecifických mazacích olejov. Takže ja chcem pochopiť, či je to skutočne správne tvrdenie, pretože musíme určiť, kto tu klame. Či sú Golden Cars nejakou chimérou, alebo či skutočne existujú. Z mojej strany všetko. Úprimne povedané, nevieme, že čo robia výrobcovia ohľadne výberu vozidiel, ktoré idú potom na homologizáciu, ale systém je nastavený tak, že ak ľudia systematicky využívajú tieto zlaté vozidla, autá v rámci tých homologizačných testov, tak potom vlastne testy dohľadu na trhu, ktoré vlastne sa robia na takýchto autách v budúcnosti, poukážu na veľké rozdiely, pokiaľ ide o tie testy, ktoré sa robili v rámci typ homologizačných. A potom takýto úrad musí preskúmať dôvod, prečo sú tieto rozdiely. Ak sa systematicky využívajú tieto zlaté vozidla auta na znižovanie množstva emisí počas tých homologizačných testov, tak to sa vlastne potom zo, zo strany dohľadného orgánu zistí. Áno, ďakujem. Opätovne chcem použiť túto otázku ešte raz. Vieme už veľmi dlho o tomto probléme, takže pravdepodobne to ešte bude dlho trvať. Hovorili ste, že ten model pre homologizáciu musí byť čo, viac, čo najviac podobný tým, ktoré sa vyrábajú. A keď spočítame malé rozdiely medzi homologovaným modelom a tým, ktorý sa vyrába, percentuálne koľko je vlastne ten rozdiel medzi emisiami, ktoré sú zaznamenané pri homologizačnom teste a tými, ktoré sa potom namerajú v reálnom použití. Môžete nám uviezť nejaký údaj? Ako som povedal, nemôžem vám dať nejaké číselné vyjadrenie a objasním to, keď hovorím, že v budúcnosti Spôsob, ako sú nastavené v súčasnosti technologizačné úrady, tie auta, ktoré prídu na typologizačnú kontrolu a potom sa robí dohľad nad trhom, pokiaľ ide vozla, ktoré sú na trhu, takže toto sa vlastne robí potom po tej homologizácii toho typu. To je niečo, by sa malo diať v budúcnosti, to je niečo, čo sa deje vlastne v súčasnosti. Ďakujem. A ešte posledná otázka. Podľa vás hlavný dôvod vysokej úrovne NOx vo vzduší je používanie nelegálneho softvéru tých klamlivých zariadení, defeat devices, alebo to, že možno sa dá homologizovať vozidla také, ktoré vlastne plní tie limity v laboratóriách. Je to teda spôsobené tými rozdielmi medzi laboratórnym a reálnym použitím vozidla? Ja si myslím, že skôr tá druhá vec súvisí to s tým, že ten vývoj sa takisto pohol dopredu a využívajú sa teda v viacerých štýloch cestných. Pri tom cykle NECD je vlastne starý mechanizmus a už zastaraný a tá, že vlastne nariadenia nesúvisia s tým vývojom vozidiel, to je pravdepodobne najväčšia príčina, prečo máme také rozdiely medzi používanými emisiami pri prevádzke a tými, ktoré sú namerané vlastne v rámci testov NEDC. Nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem pekne. Prepačte, som prišla neskoro. Bola som na inom zasadnutí. Milbrook má dva PEM systémy vo vašich meraniach. To, že využívate PEM, ako, presne, ako to spresnilo vaše merania a ako vlastne ten faktor 2,1 konformity vnímate, je to skutočne najlepšie možnosti, ktoré technici môžu robiť a ako by ste odporúčali nám poslancom zlepšiť systém homologizácie v Európskej únie podľa vašej skúsenosti, aké sú tie najväčšie dôvody, pokiaľ ide o ten emisný škandál, pokiaľ ide o pohľad toho, tej homologizácie? My využívame PEM už 2 alebo 3 roky. Postupne sa to rozvíja. Myslím, že tu boli určité výzvy, pokiaľ ide o spolahlivý hardware pen zo strany výrobcov, ale to sa zlepšuje. Myslíme si, že sú skutočne presné a preto robíme testy na základe hardwareu, ktorý máme dispozícii pri súčasných testoch, namiesto toho, aby sme validovali tie výsledky z BEM. Máme tu určitú mieru variácie, nie som si celkom istý, že aká je, ale dá sa s ňou pracovať. A myslím, že 2,1 ten faktor konformity preukazuje sa ako veľmi náročný pre výrobcov vozidia. Vidíme to celkom jasne zo strany viacerých štúdí, ktoré preukazujú, že tie emisie sú niekedy 5 až 6 krát vyššie. Ten faktor 6 vlastne to znížiť na úroveň 2,1 jednoducho veľkou úlohou pre vývin, pre vývoj výrobcov vozidiel. Je to takisto veľká energia, ktorá je investovaná práve do tejto oblasti, to znamená, je to veľká výzva. A myslím si, že pokiaľ ide o úpravy nariadení v zmysle zabránenia toho, aby sa tu vytváral tento rozdiel medzi regulačnými testami, pokiaľ ide o tie vozidlá v prevádzke, tak to je otázka, ktorá súvisí s tým, že potrebujeme celú paletu takých podmienok v rámci prevádzky, pokiaľ ide napríklad o rýchlosť a zrychľovanie, pokiaľ ide o ten cestný cyklus, alebo teplotu prostredia a takisto sa treba pozrieť aj na veľkú mieru teploty, a rýchlosti, ktoré vlastne sú dôležité za to, čo sa deje vlastne s vozidlami každý deň a potom ten faktor konformity, ktorý bude reprezentovať alebo vychádzať e, z tých meraní súčasných vozidiel a toho, čo vlastne dosahujú a čo sa dá očakávať zo strany výrobcov, pokiaľ ide o budúcnosť, ak pozrieme na možný vývoj v oblasti automobilového priemyslu. Ďakujem pekne, teraz prejdeme k druhému kolu otázok a najprv dostane slovo pán Šulc. Ďakujem pekne, pán Burns. Ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás. Ja by som chcel poukázať na súčasné predpisy, ktoré máme, kde vlastne každý, aj vy, každý, kto tu bol, povedal, že sú tu slabiny a že tieto slabiny sa prezentujú odlišným spôsobom zo strany odlišných predstaviteľov, ktorí sme tu mali vo výbore, to je jasné, ale čo by mňa zaujímalo je to, že ako ste viedli komunikáciu v posledných rokoch s anglickými úradmi a špecificky s úradmi na európskej úrovni, keď uvidíme si, že ak niečo má určité problémy a niečo sa dá zlepšiť, bola tu snad nejaká komunikácia? alebo skôr ste si povedali, že tie predpisy sú také, aké sú, tieto my splníme a nebudeme sa miešať do potenciálnych návrhov zlepšenia, ako by sa dalo niečo zlepšiť. Ďakujem. My v rámci týchto diskusí s Spojenom kráľovstvom prispievame ohľadne toho, že čo má tá regulácia zapracovať a predstaviteľa Spodného kráľovstva potom tieto výsledky dávajú do technických komisí tu, ale vo všeobecnosti my podporujeme aktualizáciu nariadení predpisov, ktoré sa týkajú testovacích cyklov, tak ako ostatní aj my si myslíme, že NEDC je už zastarané a musí byť aktualizované. My z komerčného hľadiska samozrejme podporujeme také úpravy, ktoré podporujú viacero testov, to nám samozrejme pomáha ale chceme byť súčasťou a chceme podporovať zdravý automobilový priemysel v celej Európe, takže náš príspevok k tomuto je, že aby sme predstaviteľom aby sme ich primeli k tomu, aby podporovali na ten prechod na RDE a VLTP. My investujeme do testovacích zariadení, na to sa vynaložili veľké množstva miliónov v Libie aby sme mali také zariadenia, ktoré budú vyhovovať tým novým testom, ktoré očakávame a takisto tlačíme na priemysel, aby to potom prijali. Ďakujem a práve, že ste už hovorili o tých testovacích zariadeniach. Ešte jedna otázka, ktorá sa uberá iným smerom. Boli ste vždy schopní tieto testy realizovať vždy na vašich zariadeniach, alebo tu bola možno aj potreba z časti robí tie testy aj u výrobcov. My fungujeme ako laboratórium, to znamená, my testovanie robíme v našich vlastných priestoroch a pokiaľ ide emisné testy, tak to robíme vlastne takto už v 70. rokov a naše zariadenie na meranie emisí sú zastarané a investície momentálne sú, idú do toho, aby sa vytvorili také nové laboratóre na meranie emisí, ktoré budú vyhovovať tomu novému cyklu, aby sa aktualizovali tieto zariadenia na to, aby sme poskytli väčšiu kapacitu priemyselným odvetviam, kde očakávame navýšenie tých požiadaviek, pokiaľ ide o testy a takisto investujeme aj do prenosných systémov, do tých PEM systémov a rozvíjame takisto aj také typy kde sa tieto testy dajú robiť, pretože vlastne musí byť na také laboratóriu, musí mať schválenú cestu. Teraz už takéto cesty máme na to, aby sa robili takéto emisné testy pri prevádzke a pomáhame výrobcom s rozvojom smerom k tým RDE testom na to, aby sa robili napríklad tieto testy na súkromných pozemkoch. To neuspokojí možno regulačné úrady, ale je to opako, môže sa tam použiť ten test viackrát, je vlastne sa vyvíjajú vozidlá, ktoré by splňali tieto podmienky. Pani Šaldemóze, ďakujem pekne, ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás. Povedali ste nám, že ste boli šokovaní, keď ste sa dozviedeli o prípade Volkswagenu. Pravdepodobne máte veľa technikov, inžinierov v podniku a oni vedia všetko o tých testoch, čo treba vedieť, ale predsa len nie je to vaša chyba, ale mňa prekvapuje, že ako niekto nemal ani len podozrenie o tom, že takto firma by mohla podvádzať s takýmito zariadeniami klamlivými. Ako je možné, že vy ste boli takí prekvapení? Veď my sme sa to dozvedeli v 90. rokoch v Spojených štátoch amerických, tam boli firmy, ktoré vyrábali takéto zariadenia, takže moja otázka je, ako ste, možno, že ste boli takí prekvapení? Ako je to možné, že takéto prekvapenie vás zastihlo? som, povedal som, že som šokovaný, nie prekvapený. Tam je rozdiel. Šokovaný, pretože v našej skúsenosti o všeobecnosti, pokiaľ ide o výrobcov, vozidiel a inžinierov, my skutočne sa snažíme na to, aby sme plnili všetky tie predpisy, ktoré sú a, tieto, a naša snaha je, aby sme robili všetko preto, aby tie vozidla, ktoré idú na trh, boli konformné s týmito predpismi za každého času. Možno nie až tak veľmi prekvapený som bol, pretože my sme vedeli, že tu sú tieto rastúce rozdiely medzi výsledkami v rámci NEDC a v, súča- a v reálnom svete, čo sa vo všeobecnosti vysvetľuje tým rozdielom, pokiaľ ide o vývoj v rámci E, rôznych typov merania. Vaša firma možno sa interne zaoberala tým, že tieto rozdiely by mohli vychádzať aj z nejakých takýchto zariadení, ktoré mali zavádzať. Vo všeobecnosti hovoríme o tom, že tie rozdiely boli, spočívali v tom, že tie cykly boli už jednoducho zastarané a jednoducho, že výrobcovia aut musia vyrábať také vozidla, ktoré plnia tie predpisy. Takže my sa sústredíme predovšetkým na tie vozidla, ktoré plnia tie parametre. Ale to je minulosť. A teraz tu sedíme v rámci nového legislatívneho obdobia a chceme na- vylepšiť ten návrh zo strany komisie. A čo mňa zaujíma, aby sme našli spôsob, aby sme vniesli do toho niečo nové. Ako môžeme do toho zapracovať určitú mieru podozrenia, aby vy a ostatní jednoducho, keď je niečo nie je také, ako má byť, aby sa to preskúmalo a našlo sa skutočné riešenie, aby sa nepovedalo iba to, že to jednoducho asi bude ten test. Ja si myslím, že to, čo sa momentálne deje v rámci RDE a VLTP, to samozrejme pomôže. A myslím si, že aktivity dohľadu nad trhom musia byť posilnené. To je niečo, čo bolo už regulované, ale zatiaľ tu nebolo toľko veľa práce odvedené v oblasti dohľadu nad trhom počas celých rokov a vlastne to je ten mechanizmus, ktorý, ktorý by mal odradiť kohokoľvek, ktorý si myslí, že sa oplatí robiť nelegálne veci. A väčšina výrobcov chce byť legálnymi výrobcami, ak nie, tak potom sa rozhodnete na súd alebo vás chytia, takže to je motivácia na to, aby ste plnili tie pravidlá pred pár týždňami sme tu mali EPA tu v výbore a takisto sme sa ich pýtali otázky a povedali nám, že teraz vlastne zapracovali do tých testov určitú mieru nepredvídateľnosti. Myslíte si, že pre nás je takisto cestná alebo schodná cesta? Áno, ja som sa pýtal mojich inžinierov, že či vedia, čo to je a oni nevedeli, takže to je také frustrujúce ale potrebujete určitú, určité hranice, limity, pretože ak sa ak si predstavíte, že vyvíjate vy ako výrobca auto, ktoré má plniť určité predpisy, tak je veľmi dôležité, aby tu boli určité limity, pretože skutočne, keď zoberiete studené vozidlo a vlastne z nuly na stovku chcete pridať, tak to auto vyprodukuje veľké množstvo emisí. A toto nezohľadňuje výrobca. Ak toto nemusí zohľadňovať výrobca pri výrobe, tak potom sa nemôžeme čudovať. Ale v Amerike majú ten zákon o čistom vzduchu Clean Air Act, kde sa jasne povie, že potrebujete zabezpečiť, aby bol vzduch čistý. My máme všelijaké iné spôsoby v Európe, aby tu bola férovosť pre podniky, a tak ďalej a tak ďalej. Nemali by sme sa možno pozrieť na to, že my takisto chceme mať čistý vzduch a že to by nám pomohlo? Myslím, že sú tu plusy a mínusy v oboch systémoch. Myslím, že americký systém očakáva od výrobcov veľa na to, aby keď predávajú certifikované vozidla, aby to všetko plnilo už zároveň tie predpisy a potom sú tu aj takí, ktorí neplňajú tie predpisy. Myslím, že slabina toho je, že to môže viesť k určitej nejasnosti v oblasti tej, že čo vlastne výrobca musí plniť a čo nie. A to možno nie je až také na prospech pre vývoj, ale myslím, že sila európskeho systému je, že treba prejsť týmito testami a ak tu je nejaký problém alebo efektívna kontrola dohľadu nad trhom, tak sa urobí všetko preto, aby tie vozidla na trhu aj naďalej plnili tie pravidlá, takže to, to je iný prístup. Je ťažké povedať, že jeden systém je lepší ako druhý. Možno by sa dalo využiť to najlepšie z USA, dať to do našej legislatívy, pretože oni vlastne objavili ten škandál, o ktorom sme my nevedeli a myslím, že to treba takisto zvážiť. Ak sa však pozriete na mieru cyklov, ktoré oni využívajú, tak to je skutočne ich silnou stránkou a nerozumiem tým parametrom toho neznáme. To je potenciálne dosť také náročné, náročné pre výrobcu na to, aby tento mohol certifikovať to, že ich výrobok skutočne plní parametre testu. Ale možno by to bolo dobre pre občanov. Áno, ja rozumiem tomu a je to samozrejme niečo, čo si želáme, ale chcete, aby ľudia mali rovnaké východisko, aby tu boli rovnaké regulačné podmienky, to znamená, aby tí, ktorí sú regulovaní, rozumeli, na základe čoho sú regulovaní. Ďakujem pekne, pani Kizege. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán Burns. Je to zaujímavé popoludne aj vzhľadom na pohnutý čas. Zaujímavé rozlišovanie medzi tým, že ste boli šokovaní, ale neprekvapení ja sa tomu budem ešte venovať. Čo ste si vlastne prekvapili po tým, keď ste šokovaní, ale neprekvapení? To je možno taká pekná, pekný príbeh ponaučenia pre poslancov. A ešte pokiaľ ide o heslo nezávislosti, vo vašej písomnej odpovedi na otázku 5 sa vyjadrujete k výčitke, že tu, bol, že tu mohol byť záujem e, konflikt záujmov, keď ešte Milbrook patril k General Motors. Povedali ste, že máte vysoko kvalifikovaný personál. Môžete nás poskytovať prehľad o tom, že koľko odborníkov vo vašej firme pracuje vlastne z automobilovej branže a koľko sa potom tam vráti? Ďakujem. Hm. Vo všeobecnosti vlastne musím povedať, že náš personál pochádza vlastne z testovacieho priemyslu a predovšetkým z tých firiem, ktoré sa venovali e, testovaniu e, automobilov. Takže máme, my, my ich aj príjmame s tým osobitným ťažiskom na testovaciu činnosť. Mnohí napríklad celú svoju kariéru uh, strávili mm, už v, v našej filmy Milbrok. Odpoveda to na vašu otázku? Tak dobre, konflikt E, konfliktom by hm. mohlo byť, pokiaľ GM e, pracovníci by kontrolovali GM vozidla. Takže keď e, si zoprieme ten argument zaujatosti, tak a pokiaľ teda samozrejme je robené, potrebné robiť nejaké testy, je u vás nejaké interné pravidlo, že určití pracovníci nesmú testovať isté, isté produkty, ako tak, takú povinnosť, ktorú ste si sami uložili? Nie, takéto niečo nemáme. Úprava, ktorú máme my, je, tá je taká, že naše výsledky zverejňujeme a že musia odpovedať eh, všetkým všetkým vysokým, eh, vysokým eh, požiadavkám. Takže všetci naši pracovníci pracovali aj v GM do roku 2013, mnohí prišli až potom teda. No ale my máme skutočne veľmi dobré uh, systémy na zachovanie kvality, ktoré sú v zvonku a auditované. My máme technickú službu, ktorá nás kontroluje, takže tie kontrolné systémy, ktoré máme v systéme, zabezpečujú, aby sa e, dodávali skutočne exaktné výsledky testov. A práve z obchodného hľadiska je pre nás minimálne dôležité, aby sme boli videní ako nezávislí Dobre, možno hneď mm, k tomu, pán Hepern, ja sa odvolávam teraz na e, tú druhú odpoveď pánu tajenského kolegu, neviem, e, či ste tu boli, ktorý hovoril, že e, tieto vypínacie zariadenie sa aktivuje automaticky po 22 minútach a pri určitých a, pri určitých tieto vypínacie zariadenia majú byť v istých vozidlách namontované ako ochrana motora, čo vy z vášho technického pohľadu a z vašich skúseností um, si o tom myslíte. Už, mm, pravdu povediac, mm, musím povedať, že ja nie som inžinier, takže sa trošku mm, obávam. A odpovedať na toto nemám, nemám na to odpoveď, ale môžem vám odpoveď na to dodať, e, dodať e, písomne je to, je to e, však akceptovateľné len pokiaľ výrobca skutočne doloží, že e, doloží, že je to skutočne potrebné na ochranu motora alebo že je to potrebné na riadnu prevádzku. Dobre, takže budem očakávať písomnú odpoveď na túto otázku. To je pre mňa veľmi dôležité. Možno, že by ste mi mohli dať všeobecnejšiu odpoveď e, v otázke spolupráce laboratórií Môžeme? Zoberme si Brexit napríklad. E, náš, e, Briti chcú e, opustiť našu peknú Európsku úniu, ale existuje nejaká spolupráca s nezávislými laboratóriami v Európe, alebo sa už nekoná. Pokiaľ sa koná, tak ako si to máme predstaviť v tej konkurenčnej situácii, kedy každý pracuje len sám pre seba vo svojom laboratóriu? Hm. Dobre, ďakujem za túto otázku. Myslím si, že ja ľutujem, že došlo k Brexitu rovnako ako asi aj vy. Čo sa týka laboratórií, na určitej úrovne si samozrejme konkurujeme, máme obdobných eh, zákazníkov a snažíme sa od nich získať na e, zákazky, ale čo sa týka o záujmu, spoločnosti, toto zostáva. Takže preto sa pohybujeme v, a fungujeme na určitých priemyselných fórach, kde sa kde vymieňame svoje skúsenosti, kde si hovoríme o nových reguláciách a kde sme my ako branža Um, nastavení na to, aby sme mohli poskytnúť určitých určité e, testy, určité skúšky našich zákazníkov, pokiaľ sa tá reforma nejakým spôsobom odsúhlasí. To znamená, že máme tu určitý mix. Vidíme, že ktoré úpravy sú primerané, kde sú, sa môžete tomu venovať a okrem toho máte potom e, priemysel, ktorý testuje a ktorý dáva k dispozícii určité veci. Ďakujem, pán predseda, pán pezonatý, Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán Burns, za e, vaše doterajšie vyjasnenia. Ja som v podstate mal celý rad otázok, ale v rámci tej diskusie sa e, mi tu mnoho objasnilo, tak mám e, zo pár otázok krátkých. Takže Existujú konkrétne druhy postupov alebo správania sa, ktoré výrobcovia používajú, pokiaľ ktoré by sa dali definovať ako devices, teda ako vypínacie zariadenia. To znamená napríklad, že, že nad 17 stupňov sa to vypne, čistenie. Napríklad my sme hovorili o tom, že by to malo chrániť motor. V tej diskusii, ktorú, ktorú sme viedli doteraz, sa často povedalo, že tie emisie uh, sú vyššie, pokiaľ sa štartuje teplý motor. Nezdá sa vám, že je to paradoxné? Tá intuitívne by sme povedali, že teplý motor by už mal mať normálnu spaľovaciu teplotu a preto by v podstate mal mať lepšie správanie v oblasti emisí ako motor, ktorý je studený, či nie? Eh, dobre, k prvej časti vašej otázky. My nemáme žiadne, mm, žiadne mm, signály, ani čo sa našich testov týka, ani čo, ako som povedala, že bol som šokovaný, keď sa eh, na svetlo dňa dostal tento eh, škandál z Volkswagenu. My vieme, že sú tu určité výsledky a že sú tu isté referencie, o tom sme hovorili, ale ani v našich testoch sme nedo, nemali žiadny, žiadny signál, že by e, sa tu zapínalo nejaké vypínacie zariadenie, čo sa týka teplého štátu alebo studeného štátu. Ja žiaľ nie som emisný inžinier, čo sa môjho vzdelania týka, no ale mm, dobre, v podstate je to tak, že by to v každom prípade viedlo k zvinutému ovočiu, pokiaľ e, sú emisie pri teplom štarte vyššie ako pri studenom. Toto je niečo, čo by sa malo ďalej ďalej preskúmavať. Myslím si, že ďalej, e, rôzni inžinieri vám povedia, áno, treba to preskúmať. No, dobre, ďakujem veľmi pekne. E, moja ďalšia veľmi krátka otázka, ktorú vám chcem položiť Eh, v priebehu týchto vypočutí sme zistili, ehm, že eh, tento, eh, že, že kontrola výfukových plynov je veľmi komplexná a že sú tu rôzne systémy a spôsoby, ako prebieha. Pre mňa bolo prekvapením, že sa často využívajú laborat laboratória, ktoré patria výrobcom automobilov a ktoré potom kontrolujú alebo realizujú testy, ktoré majú kontrolovať ich emisiu. Nevidíte tu nejaký, nejaký rozpor alebo konflikt zájmov, pokiaľ e, podnik, e, ktorý je vlastne sám, sám predmetom kontroly, vlastne to laboratórium, ktoré túto kontrolu realizuje. No, viete, ako inžinier určite je možné, eh, že pokiaľ máte určitú um, pracovnú etiku, realizovať testy a, eh, tak, aby ste aj kontrolovali a, eh, prácu svojich kolegov v tom istom podniku. Napríklad, um, čo sa týka um, leteckého a e, kozmického priemyslu, e, tejto branže, z ktorej po nej pochádzam, tak tu to bolo bez problémov možné, že sme my kontrolovali tie lietadla, v ktorých som ja sám potom, e, potom lietal. A čo sa týka automobilového priemyslu, tu je to rovnaké. My máme taký kontrolný systém, ktorý je tak rozdelený, že aj keď nejaký výrobca e, využíva svoje e, laboratória na kontrolu, tak e, je toto laboratórium kontrolované tzv. technickou službou, takže a táto technická služba vykonáva svoju činnosť bez ohľadu na to, kde sa to laboratórium nachádza alebo komu patrí, takže tu nie je problém. V to nie je problém. Ale samozrejme vyžaduje si tú vyžaduje si komunikáciu. Áno, Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa rád vrátil k tomu vodu, eh, eh, ku ktorom sa vyjadril kolega Vasilku o rôznych výkladoch eh, orgánov pre homologizáciu na základne vašej písomnej odpovede. Myslíte si, že je väzba alebo súvis medzi týmito rôznymi výkladmi a prípadoch štátov ako Luxembursko, kde jeden výrobca, e, kde je veľké množstvo e, výrobcov automobilov, e, ktoré si tam nechajú homologizovať auta v Luxembursku, alebo aj v samotnom v Veľkej Británii, v Spojenom kráľovstvo, kde síce menej výrobcov, ale zdá sa, že veľa výrobcov zo zahraničia si tam nechá homologizovať svoje auta. Neviem, ako presne E, napríklad, e, kam, kam presne idú britskí výrobcovia mm, na certifikáciu podľa e, myslím si, že nikto z nich nejde špeciálne do Luxemburgu napríklad. Takže to je tá na tú otázku, či si oni vyberajú. Ja si myslím, že každý z nich sa pozrie, ktorá, ktorý orgán, ktorý úrad im to môže rýchlo otestovať, pretože oni chcú dostať to auto veľmi rýchlo na trh. A napríklad výrobcovia autobusov, títo mm, Samozrejme, títo samozrejme veľmi zaujímavá, zaujímavá je tá nákladová otázka. To znamená, že tým ide napríklad o to, kde to je lacnejšie. A čo ja viem, tak e, väčšina e, výrobcov, väčšina producentov sa pozrie, že kde sa to otestuje čo najrychlejšie. Takže z vášho pohľadu na vec, Mm, neviem, táto interpretácia v podstate nemá dočinenia s žiadnou krajinou, že by tu že by, si tu, že by si tu výrobcovia niečo vyberali. Myslím si, že na tu nie sú nejaké preferencie. Ale keď si zoberieme worst case scenario, ten najhorší prípad, takže eh, máte laboratórium, ktoré by potrebovalo veľmi veľa času na to, aby otestovalo, no tak eh, určite to bude eh, to rozhodnutie ovplyvňovať. E, to znamená, že pokiaľ máte nejaké nové auto, chcete ho dať rýchlo na trh, lebo si im chcete zarábať peniaze a chcete e, e, reagovať čo najrychlejšie. No myslím si, že toto je ten rozhodujúci faktor. Ďakujem. Dobre. Takže do budúcnosti, čo sa týka tých nových certifikačných postupov, môžu sa garantovať nové e, takéto postupy? je potom je potom ochotná, schopná teda vaša firma reagovať. No, sú tu určité rizika pre výrobcov rizlových agregátov, rizlových automobilov, mm, tuto upraviť tie emisie. Vidíte, ako rýchle a, a ako rýchlo sa redukovali a, e, dízlové motory. A, Um, ako rýchlo sa to zredukovalo, zredukovali emisie, tak mm, to je, je to skutočne výzva. Myslím si, že e, je potrebné si vždy pozerať na kvalitu vzduchu v mestách. To znamená, že, no viete, tie dizlové automobily mm, sa spoplavnili v Európe. To bolo aj tiež na základe klimatických zmien a problémov s CO2. A tu je veľký rozdiel medzi dízlom a benzínovými agregátmi, benzínovými autonómi pri emisiách. Pán Burns, keď sme začali s našimi šetreniami, tak som nechápal celkom, prečo sa automobiloví producenti v reálnom živote, prečo e, tu, tu niečo chcú vypínať prečo to tam majú, čo im to prináša. Ja som sa pýtal insiderov, že prečo to tam dávate a on mi povedal, no, a on mi hovoril, že pozeráte úplne nesprávne, alebo inak ako výrobcovi, ako producenti uh, automobilov. Pretože ich jediný cieľ uh, spočíva v tom, aby sa tieto testy, aby tieto testy absolvovali tieto európske e, testy pre... A to, čo to auto potom emituje, to je v podstate úplne jedno. ide, a preto, a preto sa rozhodli pre tieto vypínacie zariadenia, pre tieto devices. Takže ehm, teda, ja nie som samozrejme producent automobilov, ale je vám, je vám teda známa takáto motivácia? Mm. Že že oni chcú predsa e, drapslovať tie testy a chcú, aby si ich vozidla, aby si ich vozidla e, zákazníci kúpili. Takže sú tu také rôzne pohnutky, ehm, sú tu také komplexné, myslím si, že sú také komplexné um, komplexné, komplexné podmienky, ktoré musia aj vaši inžinieri, povedzme, splniť No, neviem, to je ten faktor konformity. Hmm. Vy ste hovorili, že um, výrobcovia môžu tieto hodnoty dosiahnuť len s tými ťažkosťami. Môžete to vysvetliť? Či sú to dízloví producenti, teda proste dízlových automobilov, alebo malých aut, ktorí idú na diesel? No neviem, ono e, to išlo veľmi rýchlo e, na do, ale keď sa to masívne znásobí, tak viete potom povedať niečo k týmto veľkým výzvam. Ja som sa v podstate odvolávala skôr, alebo som hovorila skôr o, tie, o tých e, momentálne reálnych emisiách, tých 80 mg na kilometr, ktoré sú predpísané ako uh, kon, ako, ako podklad na, pre e, skúšky konformity. Takže mnohé, e, mnohé vozidla majú reálne emisie, ktoré sú 5-násobne vyššie. A potom sú takisto um, automobily, ktoré majú 5 krát 5 násobný limit, potom 2,1 násobok. No, potom musí, musí, vlastne, musí vlastne výrobca krátiť tie emisie o dve tretiny. No to nie je také ľahké, či má k dispozícii e, príslušné technológie. Možno e, je tam potrebné zabudovať, e, zabudovať um, drahé zariadenia práve pri malých lacných autách. Toto môže byť samozrejme nákladový faktor. No a zo, 6, e, zo 6 násobku na 2,1 násobok, no to je obrovský skok. Pán Eckhart, vy ste posledný. Dobre, ja mám možno jednu z tých posledných otázok. Vaše, e, váš prejav ma frapoval do istej miery, že Eh, keď si povedal, že výrobcovia, samozrejme, producenti automobilov chcú eh, produkovať dobre fungujúce automobile, ale ale e, takisto tá skutočnosť, že pri e, studenom štarte sú emisie vozidla na tom lepšie ako pri teplom, no to je pre mňa e, dosť veľká dilema. Nerozumiem tomu. Teraz 53 vozidiel. E, E, ktoré e, nemecký, e, nemecká, nemecký úrad pre motorové vozidlá testoval 48, z toho malo lepšie výsledky pri studenom štarte ako pri teplom, no tak viac než dve tretiny. A potom si, pardon, a potom si musíme položiť otázku, či uh, producenti vozidiel robia všetko preto, aby, sme, aby vyrábali teda skutočne dobré autá. Odkiaľ, e, odkiaľ prichádza tá vaša dôvera, pretože moja dôvera e, pochádza tiež z kontaktu s tými ľuďmi a to, ako sa správajú a ako sa, ako sa k tomu stávajú. Oni by mali predsa dodržiavať e, tie pravidlá, ktoré sme im stanovili a nespoliehať sa na to, že s tým jednoducho len prejdú, čo sa týka testov. Ale keď e, vypúšťajú primerne 5 a 7 krát viac, ako sú limity a, a e, tým viac znečisťujú ovzdušie, tak to je nezákonné. Nemyslím si, že to je nezákonné. Limit je zadefinovaný vo veľmi zastaralom cykle a takéto naredenie a mm, ten limit je zadefinovaný na NTC uh, e, cykle, e, ale to je len pre uh, e, homologizáciu, e, oni musia splniť zákon a nemajú na to limit. Áno, ale ten limit sa vykladá v súlade s požiadavkami na homologizáciu. To je problém s tými naredeniami, čo sme diskutovali tie narodenia nereprezentujú ozajstnú e, no, skutočnosť, ozajstný svet. A to sa potom vraceme k tomu pojmu e, bežná prevádzka, lebo e, zákon hovorí, že to musí splniť v bežnej prevádzke. A keď potom je to narodenie nejasné, pozdali sa niekoho v Bruseli, aby to vyjasnil, pretože keď chcete naplniť zákon a keď je to takáto čudná vec, tak potom predpokladám, že aj vy ste išli do Bruselu a žiadali väčšiu jasnosť. Contribute ako som povedal predtým, my prispievame eh, v takých forách, ako sú eh, združenia eh, priemyselné, kde my sa snažíme to uplyňovať spôsob, ako je to teraz merané, pretože teraz, ako sa to meria v EDC pri homologizácii, je to zastaralé, nie je to už relevantné. A tieto nariadenia musia byť aktualizované a ak e, sa to deje, tak sa to deje pomaly, ale sa to deje. Ale e, nemyslím, že by sme mali postúpiť e, z toho výsledku skúšky, ako je nemecký príklad, a k tomu, aby sme povedali, že už každý robí niečo nezákonné. Tie nariadenia sú um, úzko uh, zadefinované a uh, a výrobcovia to vyvíjajú podľa tých narodení a nemôžeme ich za to vidieť. E, je to i prísne regulačné prostredie a tak je to inde. No, my uh, vieme, že jediný dôvod, akým môžeme e, získať tieto čudné výsledky kvôli um, horúcim a teplým štartom je kvôli softveru. Takže mm, to e, znie a e, smrdí a vyzerá ako vypínacie zariadenie. Jediný problém je, že e, doteraz to orgány pre homologizáciu nenazvali mm, vypínacie zariadenie. Ja by som však nepovedal, že to je problém, alebo vy áno? No ako povedal tu kolega, ak to vyzerá ako technická anomália, tak to treba E, E, technicky preskúmať, ale ja nesúhlasím s vami, že by sme hneď to nazvali ako nezákonné. Myslím, že môžu to byť e, odvodniteľné vysvetlenia, ktoré sú zákonné, keď e, výrobcovia to vyvíjajú podľa nariadenia. A ak to je neželateľné, tak sa potom pozrite na nariadenie a keď eh, poviete, že keď eh, naredenie nepredstavuje to, čo si želám, tak je lepšie potom aktualizovať to naredenie, aby sme zabezpečili lepšie konanie eh, výrobcov, pretože oni sú motivovaní, aby boli zákonní, pretože nikto nechváli Volkswagen za to, čo urobil, lebo to bolo pre nich katastrofa a nikto to nechce. An interesting view. To je zaujímavý názor, pán Burns. My sme na konci vypočutia. Myslím, že hovorím v mene nás všetkých. Chcem sa vám poďakovať za vaše jasné a vecné odpovede. Myslím, že to je veľmi užitočné. Myslím, že už tu budú isté otázky nezodpovedané kvôli technickým podrobnostiam a všetci ďalší kolegovia, ktorí e, chcú položiť otázky v dôsledku e, dnešného vypočutia, tak e, lehota je 17. oktobra a uvidíme sa všetci zajtra ráno o 9. Ďakujem pekne.